erste da? Göran Zislik, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dámy a páni, dovolte, aby som vás srdečne privítal na dnešnom zasadnutí. Tak ako to už vždy býva, už sme sa tu všetci načas zišli, takže môžeme načas aj začať pracovať. Pokiaľ ide o dnešný program, chcel by som vám pripomenúť, že je tu zmena medzi bodom 20 a 21, či to sa týka stredy. Tieto sa menia. Ak nie je niekto proti tomu, tak to môžeme odsúhlasiť a inak potom už nie sú žiadne želania. Pokiaľ ide o zmenu programu, chcel by som pokázať iba na to, že tí kolegovia, ktorí tu ešte nie sú, prosím vás, snažte sa dbať na to, aký máme program a jednoducho vyjadrovať sa čo možno najstručnejšie. Týmto sa dostávame k tretiemu bodu, nakladanie s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. To je správa, kde je spravodajkynia pani Romana Jordan Cizeli. A tak už aj jej dávam hneď slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa skutočne veľmi budem snažiť stručne vyjadriť, tak ako ste nás k tomu aj vyzvali. Chcela by som Eh, vyjadriť nejaké všeobecné pripomienky na úvod a potom by som vysvetlila aj pozmeňujúce návrhy. V plynulom týždni sme mali stretnutie so spravod- s spravodajcami a nastolili sa tu dve otázky, respektíve jedna principiálna otázka sa tu nastolila, ktorá sa týkala toho, či by sa toto správa nedala presunúť na neskorší časový horizont kvôli zemetrasenie v Japonsku. Ja som si to ešte všetko e, znovu prečítala, preskúmala. Nevidím žiadny dôvod, prečo by sme mali túto správu presúvať na neskôr. Myslím si, že je na čase, aby sme skutočne reagovali, aby sme pokračovali v našej práci. A potom, pokiaľ ide o druhá, druhú vec, ktorú som vo všeobecnosti chcela spomenúť, tak tam ide o účasť Európskeho parlamentu na konzultačnom procese a ja som sa tu pýtala, ak názory, ak, ako naše názory, naše stanoviska budú brané do úvahy. A práve som sa od mojej asistentky dozvedela, ktorá ma informovala, že máme už odpoveď Európskej komisie, ktorú sme dostali. Pán Laslo Köbling, zástupca generálneho riaditeľa, Maďarského regulačného úradu je tu dnes medzi nami. Je v rade zodpovedný za túto smenu, a skutočne je dobre, že je tu dnes medzi nami a že budeme mať s ním umožnenú diskusiu. Je samozrejme dôležité, aby Európsky parlament dobre spolupracoval s Európskou radou. A teraz, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, ja som sa snažila tieto pozmenujúce návrhy zapracovať tak, aby sa, naš, aby sa táto smernica čo možno najlepšie posilnila. Máme tu určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsahového charakteru, tie tu aj vymenujem, takže pokiaľ ide o princíp um, opačnosti, ten sa tu zapracuje. Zapracovaním takéhoto princípu by sa dalo využívať ešte toto palivo dodatočne tým vlastne reagujeme aj na obavy občanov. Občania si jednoducho želajú, aby to kontrola vyhoretého paliva bola čo možno najbezpečnejšia. Druhá vec, tá súvisí predovšetkým s finančnými prostriedkami, ktoré súvisia s požiadavkami. Tieto požiadavky na finančné prostriedky musia byť prísnejšie formulované, pokiaľ ide o princíp um, pôvodcu, tu potrebujeme takisto posilnenie, potrebujeme zistiť, aké náklady, respektíve nákladovosť je dôležitá, potrebujeme presnejšiu kontrolu, takisto podávanie správ na komisiu a tieto finančné prostriedky musia byť nezávislé od aktérov na trhoch a takisto aj o jednotlivých politických možností a preto vlastne požadujeme, aby participovali aj národné parlamenty, pokiaľ ide o taký dozorný charakter, aby teda mali dozorný charakter. A pokiaľ ide o návrh komisie, ktorý súvisí spolu, so spoluprácou, ten návrh je veľmi dobre formulovaný a chceli by sme mať pozmeňujúci návrh, respektíve sa vyhnúť pozmeňujúcemu návrhu, ktorý by jednoducho zamedzil regionálnym iniciatívam, že by tieto bránili nejakému včasnému rozhodnutiu alebo prijatiu rozhodnutia. A pokiaľ ide o radioaktívny materiál a o skladovanie mimo Európskej únie, to by malo byť do istej miery umožnené. Už na to máme k dispozícii aj smernicu. a na stretnutí s tieňovými spravodajcami sme zistili, že veľa hovoríme o exporte, exportoch, ale málo hovoríme o importoch radioaktívneho materiálu a a tým, že sa na tú, odvolávame na túto smernicu, tak sa vlastne tento problém vyriešil. A potom sú tu ešte Eh, určité požiadavky, ktoré súvisia s transparentnosťou. Takže transparentnosť musí byť aj pri povolovať aj u majiteľa licencie, respektíve ten, kto má povolenie, byť, musí byť dodržaná. Čiže takýto držiteľ licencie musí byť zodpovedný za transparentnosť. A verejnosť má prirodzene nárok na informovanosť, má právo dostať e, relevantné informácie, ale samozrejme musia sa k tomu vyjadriť aj experti. A pokiaľ ide o pokiaľ ide o bezpečnostné zabezpečenia, to samozrejme berieme veľmi do úvahy. Boli tu určité body, ktoré sme už v rámci definícií zapracovali do textu, ostatné zasa do jednotlivých článkov, takže pokiaľ ide o bod bezpečnosť, a to sme nevynechali, jednoducho sme to zapracovali do textu na iných miestach. A potom e, takisto princíp alarmov. Tu platí základná zásada, že čo možno najmenej, najmenšie množstvo radioaktívnych radioaktívnych odpadov je želateľné. To znamená, musíme sa snažiť dosiahnuť čo možno najmenší odpad. A pokiaľ ide o pracovné miesta, nie je dostatočné, aby tu boli k dispozícii iba nejaké zručnosti, aby sa zamestnanci vzdelávali. Musíme predovšetkým dbať o to, aby bol personál v dostatočnom množstve, pokiaľ ide výskum a rozvoj. A pokiaľ ide o majiteľov licencií, títo musia pravidelne byť v kontakte aj regulačným úradom formou správ a takisto musia informovať aj verejnosť, ako som to už predtým spomenula. A pokiaľ ide o jednotlivé národné programy v členských štátoch, musíme tu mať jasný systém klasifikácie, pokiaľ ide o radioaktívny odpad, tento musí byť predložený a zrozumiteľný. Takže pokiaľ ide o túto správu, ešte by som navrhla niektoré pozmeňujúce návrhy. Konkrétne napríklad chceme jasné oddelovanie alebo zadefinovanie medzi tým, čo spadá pod smernicu o bezpečnosť jadrovej elektriny energie a v rámci tejto smernice by sme nemali mať nejaké prázdne miesta, ktoré by sa dali potom v budúcnosti obchádzať a jednotlivé členské štáty by mali vlastné programy aktualizovať pravidelnou formou a tým vlastne by e, využívali aj overené postupy a skúsenosti od susedných štátov a takisto aj z medzinárodných inštitúcií. To by som takisto chcela zapracovať do toho textu a takisto aj požiadavku aby v rámci týchto národných programov bola ukotvená zodpovednosť jednotlivých osôb, respektíve jednotlivých inštitúcií, aby to tam bolo jasne zadefinované. Čiže to vlastne, toľko vlastne k pozmeňujúcim návrhom, tieto sa môžu podávať do zátrajšku, do 12. hodine a máte tu správu k dispozícii, ktorú ste dostali, ktorá obsahuje informáciu kde sa uvádza, že teda do zajtra do poludnia sa budú podávať pozmeňujúce návrhy. Mali sme teda skutočne dostatočný časový priestor na to, aby sme tieto pozmeňujúce návrhy pripravili. Mali sme k dispozícii 3 týždne a spolu s tieňovými spravodajcami sa budem snažiť dosiahnuť čo možno najviac kompromisov. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja, hovorí pán predseda. A teraz by som dal slovo pani Roy. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pán predseda a ďakujem pekne pani spravodajkyni. Súhlasím do značnej miery s e, väčšou časťou toho, čo navrhuje vo svojich pozmeňujúcich návrhoch Osobitne e, ma potešila e, to, čo e, považujú potrebné z hľadiska transparentnosti a angažovania sa verejnosti a princípu rovnosti, ako aj prísne požiadavky na financovanie. Takisto sa to týka aj to, aby toho, čo sa týka možných medzier. Takisto treba zabezpečiť narábanie aj s odpadom vojenskej provenencie Myslím si, že dôležitá vec, ktorú by som a ja chcela nastoliť prostredníctvom pozmenujúceho návrhu, je to, aby členské štáty mali ešte ďalšiu možnosť popri likvidácii z hľadiska e, e, ukladania do geologických štruktúr, e, ktoré je nenávratné. Pretože je tu značná podpora pre e, ukladanie odpadu e, v hĺbkových geologických štruktúrach. A tieto diskusie ešte nie sú ukončené a Niektoré členské štáty sa ne, e, e, neradi e, uberajú toto cestou, ešte stále pokračuje výskum a sme si vedomi toho, že otázky bezpečnosti môžu byť komplikovanejšie, ako sme si pôvodne predstavovali. To znamená, že moje pozmenujúce návrhy by mali ešte doplniť definíciu definitívneho ukladania s tým, aby členské štáty E, mohli predložiť plán buď e, dočasnej alebo definitívnej likvidácie alebo definitívneho uskladnenia. A definitívne uskladnenie definujeme ako uloženia radioaktívneho odpadu e, v mieste, kde ho nehodláme opätovne vybrať, ale v prípade potreby to by bolo možné na zistenie bezpečnosti pretože e, v súčasnosti to nie je jasne definované. A v súvislosti s tým by som chcela e, navrhnúť ustanovenia ohľadom ukončenia platnosti e, tejto legislatívy, pretože členské štáty musia sami predložiť správu o hodnotení plnenia programu po plynutí 10 rokov a komisie potom tiež posúdi, čo všetko robili členské štáty a preto si myslím, že toto by malo platiť iba 15 rokov. To znamená, že potom budeme mať možnosť to opätovne prehodnotiť a zohľadniť e, vydobitky vedy. To znamená e, e, uloženie radioaktívneho odpadu do geologických štruktúr, hĺbkových štruktúr sa javia ako niečo definitívne, ale myslím si, že by bolo rozumnejšie, aby sme ponechali otvorenú možnosť definitívneho uskladnenia aby sme netlačili na členské štáty, aby išli touto cestou, ako budú hľadať, ak budú hľadať alternatívy e, uloženie do geologických štruktúr. Súhlasím so spravodajkyňou, že e, e, dočasné uloženie nie postačujúce. Členské štáty musia uvažovať o definitívnom riešení otázky radioaktívneho odpadu a ja chcem predložiť pozmeňujúci návrh, ktoré, ktorý zabezpečí, aby tento odpad nie E, e, mohol nekonečne dlho e, sa poneverať bez toho, aby padlo definitívne rozhodnutie. A napokon otázky zasielania alebo vývozu odpadu. Myslím si, že je rozumné, aby členské štáty nejakým spôsobom sa dohodli o spoločnom využívaní svojich uskladňovacích zariadení myslím si, že nie je priateľné umožniť eh, vývoz odpadu mimo Európskej únie, pretože potom by sme nevedeli eh, eh, kontrolovať ďalšie zobchádzanie s nebezpečným odpadom, potom ako opustí územie Európskej únie. Takže pokiaľ ide o presun v únii, to je v poriadku, ale nesmieme pripustiť, aby sa odpad dostal tam, kde nebudeme môcť určiť, čo s ním ďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Osnovský. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni, pretože táto diskusia, e, najmä v súčasnosti, nie je jednoduchá, ale je veľmi dôležité, aby sme sa dostali k pravidlám, ktoré budú platiť v Európskej únii. Som rád, že sa podarilo nájsť znenie, ktoré rieši viaceré problémy, o ktorých sa spomenula pani kolegyňa, počnúť spoluprácou na medzištátnej úrovni, hľadanie e, regionálnych e, úložisk spoločných zariadení, ako je to, že podľa určitých pravidel a jasného prehľadu by e, bolo možné umožniť aj vývoz vyhoratého paliva alebo radioaktívneho odpadu. Samozrejme, že tu platí absolútna povinnosť značnej prehľadnosti a e, e, dostatočnej dokumentácie toho, čo sa e, deje s vyhoretým palivom. Som presvedčený a myslím si, že v tejto správe sa podarilo zohľadniť aj túto skutočnosť. Jedna vec je konať tak, aby sme nekomplikovali technické riešenia, ktoré už teraz existujú, ale zároveň aby sme e, zbytočne nezaťažili tento proces z administratívneho hľadiska, pretože pri, pri veľkej administratívnej záťaži sa môže stať, že to, o čo nám ide, aby ľudia získavali čo najviac informácií, aby proces bol maximálne prehľadný, e, e, zložitá administratíva by mohla vyústiť do toho, že stratíme výhodu lepšieho prehľadu o vyhoretom palive alebo radioaktívnom odpade. Prehľadu, ktorý je veľmi dôležitý pre ľudí, pre, e, má zásadný význam pre obyvateľov. Myslím si, že táto správa pokročila aj vďaka tejto zda aj zložitej diskusii a dostala sa do dobrej pozície a v mene našej politickej skupiny e, e môžem povedať, že mnohé veci ktoré pani spravodajkyňa vyriešila. Podporujeme. Ďakujem, pán predseda. Danke. Ďakujem, kolega, kolegyňa Hercog. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. A múlt heti parlament... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. minulý týždeň diskusia v parlamente preukázala, do akej miery naše pohľady na jadrovú energetiku E, zachádzajú nad e, hranice oddelujúceho politické skupiny. Musíme si uvedomiť, že existujú e, rôzne názory v každej politickej skupine. Je tu však zhoda, pri najmenšom medzi dvomi najväčšími skupinami, že bez ohľadu na to, čo sa stalo v nedávnej minulosti, z hľadiska zaobchádzania s reduktívnym odpadom treba zabezpečiť pokrok, značný pokrok. To znamená, že podporujeme predstavu o tom, že rada chce pokročiť. Chcela by som poďakovať rade za prejavenú spoluprácu. Hovoríme o zmluve Euratom, ako aj o smernici, ktorá spadá po túto zmluvu. To znamená, že rada nielen musela s nami rokovať, ale viaceré dokumenty, na ktorých pracuje eh, parlament, sa musia predbežne prekonzult, musia prekonzultovať. Rada je tu zastúpená a to je veľmi dobré, že e, počúva našu rozpravu, vidí ju, je veľmi dobré, že môžeme e, zabezpečiť pokrok. E, nazdávame sa, že treba zabezpečiť plnenie týchto požiadaviek, predovšetkým finančných požiadaviek. Otázky financovania sa musia načrtnúť presnejšie takisto aj dlhodobá vízia možnosti e, prehodnotenia e, otázky vývoja a výskumu, ako aj záležitosť akceptácie samotnej koncepcie zo strany verejnosti. A v tomto smere sme dostali, alebo dostaneme e, gro pozmeňujúcich návrhov. Vítame národné programy, ako aj podanie komisie v tomto smere a vyzývame po väčšej spolupráci medzi členskými štátmi. Veľmi stručne otázky, ktoré z časti odzneli z úst kolegov, ale z časti e, neboli e, osvetené. Napríklad štúdie bezpečnosti predstavuje jeden z príkladov. Keď sa pripravovala smernica o jadrovom odpade, všetci e, mali takú predstavu, že smernica o jadrovej bezpečnosti, ktorá bola predtým schválená, a bola v tom čase e, implementovaná a bola dôležitá a to všetko sme podporovali. E, e, problematika bezpečnosti a narábania s odpadom sa musí riešiť práve v tomto svetle a po zaťažkovacích skúškach, ktoré prebehnú neskôr, s väčšou pravdepodobnosťou e, bude treba novelizovať smernicu jadrovej bezpečnosti a treba e, zvažovať o tom, že ustanovenia, ktoré súvisia s jadrovým odpadom, by e, sa buď nemali finalizovať, alebo by sa mali finalizovať smernici o, jadrovom, o jadrovej bezpečnosti. E, e, Smernica o jadrovej bezpečnosti sa bude prehodnocovať tak či tak e, po zaťažkovacích službách, skúškach, prepačte, a potom bude treba prehodnotiť aj príslušné ustanovenia o jadrovom odpade. O tom sa bude diskutovať, budú predložené pozmenujúce návrhy a budeme sa snažiť vybrať tie najlepšie. Pokiaľ ide o narábanie s jadrovým odpadom, to je ďalšia dôležitá problematika a v každom prípade budeme tam predkladať pozmenujúce návrhy. Ľudia, ktoré sa podujmu. E, narábať e, s jadrovým odpadom, nesmú mať e, monopol a nesmú obmedziť fungovanie trhu. Spomeniem tri veci v tejto súvislosti. Jednak treba všetkými prostriedkami nutiť prevádzkovateľov, ktorí sa zapodávajú uskladnením jadrového odpadu, aby minimalizovali objem tohto odpadu, pretože skúsenosti naznačujú, že hovoríme o E, e, odpady s e, nízkou radioaktivitou a takíto prevádzkovateľe majú záujem o zvýšenie objemov, pretože to je pre nich výhodnejšie. Zatiaľ, čo náš záujem spočíva v tom, aby sme tieto objemy zmenšovali, aby sme zaistili maximálnu bezpečnosť keď budeme koncentrovať narábanie s týmto odpadom. A zajtra by sme chceli predložiť v tomto smere pozmenujúci návrh Ďalej, e, nové subjekty e, e, pôsobiace na trhu nesmú byť mm, terčom diskriminácie. Ak niekto vyrába jadrovú energiu, musí zabezpečiť, aby kdekoľvek v Európskej únii takíto prevádzkovateľia mali prístup ku všetkým zariadeniam mm, existujúcim na trhu. To znamená, že v tomto svetle musíme vnímať aj dovoz a vývoz. E, Zohľadíme názory komisie, nazdávame sa tiež, že obmedzenie vývozu je e, vec, ktorá môže vyústiť do e, monopolného postavenia a to nechceme podporiť. Nazdávame sa, že napriek tomu, že po celom svete je iba málo projektov venovaných uskladňovaniu jadrového odpadu, E, sme za to, aby sa skôr otvárali možnosti pre nových subjektov. E, v oblasti dovozu e, sme pomerne laxní. Každý môže dovieť do Európskej únie podľa tejto smernice jadrový odpad, odpad a to nezvyšuje vnímanie jadrovej bezpečnosti alebo pocit jadrovej bezpečnosti v očiach verejnosti Takže v mene svojom a v mene našej politickej skupiny, väčšiny našej politickej skupiny, skôr sa prikláňame k stanovisku rady a spravodajkyne a nie k pôvodnému návrhu komisie. V tejto súvislosti by, som, by sme chceli mm, e, zdôrazniť, že treba konať operatívne, pretože ak sa pozrieme na dopady pre e, e, parlament, budeme e, musieť túto e, e, správu ešte pred zasadnutím rady a pokúsime sa urobiť maximum, by sme to dosiahli. Ďakujem pekne. Chcel by som navrhnúť, aby sme neumožňovali hovoriť viac ako dve minúty, v opačnom prípade to nestihneme. Ďalej, kolega Butikov. Pán predseda, nie som si istý, či sa mi podarí za dve minúty odprezentovať môj vstup a neviem, či je to v poriadku teraz takýto systém zaviesť. E, pán Butikov, aby som to len vysvetlil, dovolil som troška viac časového priestoru, pretože išlo tieňových spravodajcov, spravodajkynie, preto chcem len apelovať na to, aby ste sa pokúsili dodržať rozumnejší čas. Ak sa to podarí, tak všetci vystúpia. Pokúsim sa to zostručniť tým pádom musím vynechať všetkých slova chvály a zostanem pri tých kritických pripomienkach. A za to nesiete zodpovednosť vy, pán predseda. Poprvé, definícia atomového odpadu, jadrového odpadu. Podľa nášho názoru definícia, ktorá je tu zakomponovaná, je príliš meká. Prebehla dlhá diskusia ohľadom toho, akým spôsobom by sme mali špekulovať o hypotetických budúcich riešeniach, či by sme mali hovoriť alebo povedať len, že budúce využívanie bude predpokladané, foreseen, alebo bude uvažované, considered, teraz je tam uvedené už aj envisaged, predpokladané, podľa mňa toto sú isté nedostatky. Envisaged, predpokladaný, to je pri kreatívnosti, isté imaginatívnosti, to je pomerne široký pojem, viem si predstaviť čeličo a tým pádom dokážem obísť definíciu odpadu. To nie je rozumné. Takisto si nemyslíme, že, že ťažbu uránu alebo odpad z ťažby uránu by mal byť vyňatý. Je jadrový odpad, ktorý vzniká napríklad pri ťažbe zriedkavých zemín, alebo radioaktívne emisie do vzdušia. To všetko nie je v definícii. To je prvá pripomienka. Táto definícia je príliš meká, slabá. Po druhé, tu otvárame dvere pre vývoz a to je udivujúce z môjho pohľadu. Práve zaznelo pred chvíľou, že keď chceme nejakým spôsobom to obmedzovať, tak bude to vytvárať monopoly. Keď takýmto spôsobom nastavíme vývozné obmedzenia, a keď to bude takýmito medzerami, tak ako sa tu predpokladá, tak potom vzniknú zóny neistoty. Každý pozná, pozná slovo majak. A v Rusku stačí sa pozrieť do majaku, aby ste boli schopní zistiť, aké riziká sú spojené e, s vývozom jadrového odpadu z únie. Súhlasím s pani Hall, že treba zabezpečiť aspoň to, že odpad, ktorý sa produkuje na úrovni EÚ, aby bol skladovaný e, v EÚ. Keď už teda e, nepovieme priamo, že v krajine, ktorá má e, zodpovednosť za tvorbu takéhoto odpadu. Pán Ettinger pôvodne povedal, že chce zabrániť vývozom. To bol jeden z ústredných, jeden z ústredných bodov tej tézy komisie. A to sa mi zdalo inteligentné, zdalo sa mi to zodpovedné a zdá sa mi to na škodu, že sa pokúšame na úrovni tohto výboru nejakým spôsobom zaostáva za takýmto predsavzatím. A tretia vec, a to by bola aj posledná zároveň pripomienka, pán predseda, a ja mám ťažkosti e, s definíciou e, obnoviteľnosti alebo vystopovateľnosti. Vidíme e, aj v Nemecku na konkrétnych príkladoch, aké dôležitý je tento princíp, ale keď si zvolíme definíciu, ktorá umožní, aby jednotlivé členské krajiny jednoducho tie skladiska jadrového odpadu ponechajú otvorené a to má potom e, byť garancia nejakej vystupovateľnosti, ale tak to vidíme aj podľa príkladu nemeckého, že je to nastavené príliš nízko, tá, tá hranica, tá látka. pretože e, všetky tie súčasti jadrového odpadu sa len ťažko dávajú nejakým nenákladne e, vystopovať a tá definícia teda nie je dostatočne dobrá z tohto, v tomto ohľade aj napriek tomu, že vítame niektoré veci, napríklad znečisťovateľ platí, alebo že budeme riešiť aj vojenský odpad, e, napriek tomu ešte zostávajú niektoré body, v ktorých sa domnievame, že nepatrične tu v texte sú zohľadnené a že nie sú tam ani nastavené správne kritéria, tak ako o nich hovoril e, pán Oettinger a teda najnovší stav vedy a techniky alebo technológií nie je to zohľadnené v tomto texte. Kolega Henel. Ďakujem, pán predseda, dve minúty. Chceli ste od nás a chcete od nás, aby sme hovorili o likvidácii e, domáceho odpadu čo najbližšie k e, bodu produkcie v jednotlivých krajinách Čiže akým spôsobom to nastavíme, takúto likvidáciu odpadov. Zdá sa byť prirodzeným, že tí, e, ktorí vygenerovali e, takýto odpad, tak budú mať na starosti aj jeho likvidáciu. Ťažko sa mi ale chápe, ako parlament a komisia budú riešiť túto problematiku. Vezmeme si prípad mojej krajiny, Francúzska. E, my sme produkovali energie ako verejné blaho, ako niečo na verejný prospech a to bolo na prospech všetkých. Boli tam isté výhody, ktoré plynuli e, z tvorby a výroby jadrovej energie a to umožňovalo fungovať ďalším no, článkom, ďalším zainteresovaným. Či to bol plinárenský sektor, e, všetci zainteresovaní mali z toho prospech. Istý čas nám už tvrdia, že na to, aby sme zlepšili situáciu, mali by sme mať dve spoločnosti, a nie teda jednu takúto spoločnosť. Máme teda EDF a GDF. To sú aktéry na privátnom trhu. Akým spôsobom budeme konať, tak aby sme zabezpečili, že náklady na nakladanie s jadrovým odpadom, odpadom budú rozdelené rovnomerne medzi tieto dva články. Nakoľko oba mali rovnaký prospech z tej situácie. Myslím si, že členské štáty by mali mať e, voľný priestor na to, aby si vypracovali vlastné rozumné riešenie pre potreby dneška, ako aj v budúcnosti, pokiaľ ide o zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pre ich verejnosť. Ak majú krajiny spolupracovať, tak je nevyhnutné zabezpečiť vhodné monitorovacie nástroje. hovoríme tu o monopolizácii a na základe toho to dochádza aj k povedzme, vývozu mnohých chemikálií alebo nebezpečných produktov aj do Afriky, umožňujeme aj podnikateľským subjektom, aby zaznamenali rýchly profit a aby zanedbávali pritom bezpečnosť. Pán Vidal Krontas? Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Jordanovej za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla pri tejto správe. Je pravdou, že vo svetle fukušimskej katastrofy došlo k zmene krátkodobého scenára, ale potreba takejto smernice je citeľnejšia viac ako kedykoľvek predtým. Máme rozchádzajúce sa názory v rámci snemovne, pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohráva jadro v rámci energetického mixu. Bolo to tak rozchádzajúce stanovisko, že nebolo možné dospieť k uzneseniu, pokiaľ ide o Fukushimu na poslednom plenárnom zasadnutí ale jadrový odpad existuje, nepopierateľne je tu radioaktívny odpad a to je zodpovednosť, ktorou musíme čeliť. Vo viacerých bodoch súhlasím s pozmeňovacími návrhmi pani Jordanovej a jej úsilím posilniť transparentnosť a výmenu informácií, ktorá toto sú veci, ktoré sa vynú celou správou a takisto je návrh e, vytvoriť klasifikačnú schému alebo uvaliť povinnosť na držiteľov licencií, pokiaľ ide o komunikovanie istých informácií na regulačné orgány, pokiaľ ide o bezpečnosť zariadení, skôr ako bude e, daná zelená, alebo daná zelená, zelené svetlo teda niektorým zariadeniam na spracovanie jadrového odpadu. Takisto sa stotožňujem s dôležitosťou výskumu a takisto aj so zásadou reverzibility. A takisto s tým, ako vyzdvihla úlohu, ktorú budú zohrávať národní regulátory. Je tu veľmi citlivá otázka a tým sú, to sú regionálne depozitári, regionálne depozitári a treba predtým, ako bude spustená takáto spolupráca, preveriť niektoré zásady, princípy. Možno by sme mohli pani Jordanova diskutovať o miere podrobnosti, do akej môžeme zájsť pri riešení tejto otázky v rámci nariadenia, ale plne s vami súhlasím, že keď sa snažíme zabezpečiť tie základné princípy v týchto bodoch, tak to je tá podstatná vec. Je tu jedna vec, kde sa odkloním s vašim dovolením, pani Jordanova, tam eh, si dovolím nesúhlasiť. A síce článok o financovaní odstavenia Otázka, je to otázka disponibilných financií, keď sú, tak je do, dobre, keď nie, tak zle. Spomente si na ten pokus, ktorý sme mali v roku 2004 a došlo k jeho zlyhaniu z dôvodu tohto, z dôvodu financií. Tedy na rade sme nedokázali uspieť, e, lebo sme možno žiadali príliš veľa a došlo k zrúteniu celého, celej tej predstavy. Myslím si teda, že stanovisko komisie je obozretnejšie, rozumnejšie, ale nie menej účinné. Takže skôr by sme mali ísť eh, cestou, ktorú navrhuje komisia a nie eh, tým vašim smerom, pokiaľ ide o tento konkrétny bod. Ale každopádne chcem poďakovať za vynikajúcu prácu z vašej strany a teším sa na nadchádzajúce rozpravy. Ďakujem, pán predseda. Hm? Yes, Ďakujem, pán predseda prvom rade chcem poblahoželať Romane za veľmi kvalitnú prácu doposiaľ. Budem sa sústrediť na jednu vec. Chcel by som vyjadriť isté obavy, pokiaľ ide o potenciálne ťažkosti, ktoré súvisia s implementáciou článku 4.3 požiadavka zlikvidovať akékoľvek e, vygenerované radioaktívne odpady na území EÚ. Keď hľadáme regionálne riešenia v rámci EÚ, výlučne v rámci EÚ, to je príliš obmedzujúce a môže z toho vzniknúť tak právny, ako aj socioekonomický problém. Nie je celkom jasné, ako záujmy únie budú obhajované striktným zakázaním likvidácie v tretich krajinách. Poprvé, ustanovenie tohto článku by mohlo ohroziť implementáciu dlhodobých zmluv, ktoré sú uzavreté na úrovni niektorých členských štátov s tretími krajinami. A tieto zmluvy sú schvalované z úrovne Euroatomu alebo dodávateľských agentúr Euroatomu. Po druhé, článok by v praxi znemožnil regionálne a globálne riešenia a spochybnil by implementáciu súčasných regionálnych a globálnych iniciatív, ako napríklad iniciatíva na zníženie globálnej hrozby, kde je aj účasť eh, krajín mimo EÚ. Takýmto zákazom by sme sa pokúsili izolovať EÚ od e, susedných krajín, od e, regionálnych a globálnych riešení, kedy sa od nás požaduje práve opačný krok, aby sme posilnili takýto spôsob eventuálnej spolupráce s cieľom zvýšenia bezpečnosti globálnej a zlepšenia. Všetci vieme, že jadrová bezpečnosť a radioaktívna bezpečnosť nepozná hranice. Tento článok e, takisto neobsahuje nejakú ekonomickú argumentáciu. Je faktom, že v malých krajinách, ktoré majú jadrové programy, finančná ťarcha, ktorá vyplýva zo stavby alebo z výstavby zariadenia na likvidáciu jadrového odpadu, môže celkovo znemožniť alebo ekonomicky znevýhodniť eh, výstavbu jadrovej elektrárne. Preto požiadavky tohto článku idú proti generovaniu jadrovej energie v EÚ. Chceme toto dosiahnuť prostredníctvom danej smernice? Je evidentné, že podkladová koncepcia, ktorá smeruje k zákazu, že je nevyhnutné túto koncepciu premyslieť veľmi pozorne a podrobne. Ďakujem. Kolega Belet. Nech sa páči, kolega Belet. Nech sa páči mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Mám k dispozícii dve minúty. Budem sa snažiť dosiahnuť tento časový limit. Budem hovoriť o článku 3 a 10. Teraz najprv niečo k článku 3. Ide tu o definície Hovorili ste tu o tom, že uskladnenie by malo viesť k tomu, alebo by mohlo viesť k tomu, že by sa mohlo dospieť k určitému v konečnému uskladneniu, ale hovorí sa tu o potenciálnom konečnom skladovaní. To je dosť komplikovaný termín. Možno by sme tu mohli na dobudnú doň, že všetky také dočasné skladovania by mali byť podzemného charakteru a potom by sa potom mohli využívať ako konečné skladiska takéhoto odpadu. A to vôbec nie je cieľ, to nemôže takto dopadnúť. Pretože pravdepodobne by to potom súviselo s takými riešeniami, ak by sme hovorili o bezpečnosti, ktoré by už neboli také dobré. Čiže nie je to ani tak o definíciu, ide tu skôr o rozhodnutie medzi týmito jednotlivými typmi skladovania. Potom ešte druhá poznámka, tu ide o článok 10, ide tu pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené Spravodajkyňa tieto pozmeňujúce návrhy predložila sama. Ide tu o náklady, o finančné prostriedky, ktoré členské štáty musia dať k dispozícii na to, aby znášali nákladovosť. A tu sa uvádza okrem iného, že sú tu náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou takýchto skládok. To môže byť síce prospešné, napríklad pre taký dočasnú skládku takéhoto odpadu, kde by určité prvky boli skladované aj na povrchu, ale potom, ak by sme e, takéto skladovanie robili pod povrchom, tak už by to jednoducho nebolo. Samozrejme, aspoň tak ma informovali špecialisti a odborníci, pretože to súvisí s tým, že bezpečnosť takéhoto uzatvoreného geologického e, podložia, kde sa skladuje tento odpad, jednoducho by nemalo byť závislé od e, prevádzky. Iba ak by sme pod prevádzkou rozumeli kontrolu alebo dozor. Možno to ste mysleli, možno by ste to mohli objasniť. A pán predseda, ešte posledná otázka, ak mi to dovolíte. Ide to takisto aj pokiaľ ide o finančné zdroje, o tie, ktoré by mali byť dané k dispozícii. Je tu skutočne o náklady, ktoré týmto spôsobom súvisia. Nákladov však súvisia aj s tým, že napríklad musí byť započítané týchto nákladov aj poistenie e, prevádzky na takýchto atomových elektrární. Ja neviem, či to vôbec existuje a či to potom pokrie v prípade úrazov. Čiže ešte máme 15 minút, hovorí pán predseda pretože potom už príde pani komisárka a preto by som chcel ešte vypočuť si predstaviteľa rady a takisto aj pani spravodajkňu. Takže budem skutočne rád, keď všetci dodržia ten časový harmonogram, ktorý máme, aby sa držali toho časového priestoru, ktorý majú. Teraz dostane slovo komisia. Ak som to správne si všimol, tak pán Faroz je teraz e, sa vyjadrí. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi najprv, aby som sa napriek tomu časovému tlaku predsa len poďakoval pani spravodajkyni. Chcel by som sa aj poďakovať za skutočne vyváženú správu, ktorá je veľmi pozitívna. A chcel by som sa venovať niektorým tý, z tých bodov, ktoré tu boli spomenuté a prvý bod súvisí s reverzibilitou. Táto reverzibilita, tu sme nevylúčili z nášho návrhu, Nechali sme to skutočne otvorené, umyselne otvorené, ale nepredpísali sme to v texte tak, že by táto reverzibilita jednoducho v niektorých prípadoch za dodržanie niektorých podmienok mohla byť uplatnená. Myslím si, že každý členský štát, ktorý v budúcnosti by chcel prevádzkovať takýto konečnú skládku e, odpadu, bude mať svoje vlastné pravidla, pokiaľ ide reverzibilitu, ako to momentálne v jednotlivých členských štátoch aj je odlišné. Takže ešte raz, nevylučujeme to a priori, nechávame to na jednotlivé členské štáty, aby si to definovali samé. A pokiaľ ide o finančné prostriedky, myslím si, že pán Vider Kvadras e, to v rámci svojho príhovoru celkom jasne ozrejmie, aké sú tu e, možné interpretácie tohto termínu. Čo chceme dosiahnuť my ako komisia? Nám ide o to, aby bolo zabezpečené, že finančné prostriedky budú k dispozícii v prípade, že budú potrebné napríklad na vybudovanie takéto, konečnej skládky a nad rámec toho komisia už poskytla odporúčania. Máme tu napríklad odporúčanie z roku 2006 a vidíme, že toto odporúčanie bolo aj uplatnené. Samozrejme, parlament sa môže uberať ešte ďalej, môže uviesť do praxe ďalšie právne predpisy, ale ja by som chcel v tomto formou ešte raz zdôrazniť, že čo je najdôležitejšie, je, aby sme mali finančné prostriedky k dispozícii. Nie je dôležité vymyslieť nejaký proces, ako bude k dispozícii, ako sa budú tieto peniaze získavať, ale musíme tie peniaze mať. A potom ešte politický bod, pokiaľ ide o zákaz exportu e, pre nukleárny odpad, jadrový odpad Musíme tu rozlišovať medzi nukleárnym jadrovým odpadom a takými cennými látkami, ktoré ešte môžu byť e, recyklované. A myslím si, že pán komisár na viacerých e, fórach uviedol, že môže zabezpečiť bezpečnosť iba v tých prípadoch, keď skutočne bude mať vplyv na bezpečnosť takýchto skládok. A ako komisár môže mať e, zodpovednosť za takéto skladky iba vtedy, ak takéto skladky budú skutočne v rámci Európskej únie. A preto aj on vlastne chce jasne vyjadriť, že ten odpad, ktorý sa generuje na našom území, by mal zostať na tomto území, aby sme jednoducho mali potom aj vplyv na to, aby sme mohli preskúmať a overiť, ako sa s ním nakladá. To uvedol na viacerých fórach a viem, že tu bola diskusia na úrovni rady ohľadne tohto bodu. Viem, že tu bol návrh kompromisu, ktorý v budúcnosti možno ešte raz sa predloží, predloží ale tento návrh kompromisný v budúcnosti si ešte pozrieme detaľnejšie, ale momentálne také základné politické stanovisko je, že ak chceme mať bezpečné trvalé sklánovanie, tak tieto trvalé skládky musíme mať na ne aj dosah a v niektorých tretich krajinách jednoducho vôbec nemáme kontrolu alebo vplyv za Európsku úniu, za naše spoločenstvo. A potom, pokiaľ ide o ostatné body, e, a budeme tu mať samozrejme aj správy z jednotlivých členských štátov, takisto aj táto bezpečnostná štúdia by mala byť čo možno najdetailnejšia, aby sa jasne povedalo, ako sa dostane k licenciám prevádzkovateľa. Ale na, v jednom bode je tu ešte nedorozumenie. A Tu ide o otázku definície takéto, takéto konečnej skládky. Final storage je už rozporúplný termín medzi odborníkmi ako taký, pretože to anglické slovo disposal, zbavenie sa, to hovorím teraz pani Holovej konkrétne, už obsahuje ten význam finality. Ak tu hovoríme o skladovaní v angličtine storage, tak počítame predovšetkým s obdobím 20 až 30 rokov. A keď hovoríme o storage, tak zase máme dočasný termín interim storage. Pokiaľ ide o dočasné skladovanie interim storage, tak tam jednoducho musíme poučiť do situácie vo Fukushima. Vieme, že takéto dočasné skladovanie vôbec nie je bezpečným a trvalým riešením, pokiaľ ide o budúcnosť. Takéto dočasné skladovanie znamená skladovanie bez kontainmentu. A to sa dosiahne iba ak chceme skutočne posilniť bezpečnosť. Viem, že aké sú tu časové tlaky a preto by som to jednoducho už ďalej nerozvádzal. Venujeme sa tým kľúčovým principiálnym otázkam. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujeme za informácie. Teraz dám slovo pánovi Láslovi Koblingovi z rady, pretože tak to bolo oznámené už na samom úvode. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, dáme a pani. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem byť tu prítomný na tejto schôdzi. A ďakujem e, aj e, kolegyne Romane Jordan za jej pripomienky, za to, že to nám všetko dala k dispozícii v predstihu. Mala veľmi e, veľa dobre premyslených poznámok, ale najradšej e, som sa oboznámil s problematikou, ktorá e, bola nadnesená v pracovnej skupine e, vo verzii z minulého piatku. Otázky možnosti spätného získania vybratia odpadu alebo otázky vývoja a výskumu. Takže naozaj v týchto dvoch orgánoch častokrát premyšľame Paralelne niekoľko slov ohľadom dovozu a vývozu. I hneď od začiatku maďarské predsedníctvo prikladalo e, veľký význam bezpečnosti jadrových zariadení, ako aj bezpečnému, teda prepačte, smernici o e, bezpečnom e, zaobchádzaní s jadrovým odpadom a vyhoretým palivom aj nám záleží, aby čím skôr sa vypracoval návrh, ktorý bude, ktorý bude priateľný pre členské štáty. A to znamená, že snažíme sa o kompromis. Pokiaľ ide o e, e, e, zákaz alebo obmedzenie vývozu, e, m, takisto aj e, otázky. M, e, e, e za určitých podmienok e, vývozu. Ešte niekoľko poznámok. Viacej ľudí tu spomenuli mm, jadrovú havariu e, v Japonsku, ako aj tie ponaučenia, ktoré by sme e, mohli e, z tohto zobrať. Zdeláme závery rady z, marcu, z marca o tom, že treba čím skôr prijať opatrenia v oblasti rámane s týmto jadrovým palivom. To znamená, že mm, táto havária nás opravňuje k tomu, aby sme konali rýchlejšie. A teraz posledná poznámka. Keď v roku 2009 sa nám podarilo prijať smernicu o jadrovej bezpečnosti, považovali sme to za rámcovú smernicu, ktorá nám poskytla e, možnosť zapracovať aj vedúcich predstaviteľov e, príslušných orgánov na referenčnú úroveň, eh, s ktorou súhlasili eh, všetky členské štáty, eh, ktoré sa zaviedali zali, zaviesť do svojich predpisov. To znamená, že musíme zabezpečiť, aby rámcová smernica bola zavedená čím skôr. Takisto treba vypracovať obdobný referenčný rámec, aby bol pripravený včas. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, ešte raz záverom odovzdávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem e, veľmi pekne kolegom a kolegyňam, e, aj predstaviteľom rady a komisie za všetky pripomienky, ktoré tu odzneli. Veľmi ráda som si vypočula to, čo ste chceli povedať a vo viacerých bodoch naozaj e, sme pripravení dosiahnuť kompromis. V niektorých iných bodoch máme e, nerovnaké názory a ťažko sa bude hľadať kompromis, ale e, dúfam, že sa predsa len približíme navzájom vo svojich pozíciách. Myslím si, že určité definície treba ešte premyslieť. Ostávajú tu otvorené otázky, ktoré treba riešiť. všetky pripomienky e, zameraný na e, posilnenie bezpečnosti e, musíme zobrať vážne. Takisto treba hovoriť o vnútornom trhu, aby mohol naďalej bezproblémovo fungovať. Kolegovia ma upozorňujú, že Európsky parlament musí pripraviť priateľné riešenie, e, e, s ktorým budú súhlasiť aj ostatné inštitúcie, ktorých e, musia zobrať vážne. S tým sa zatožňujem. Pán Bele sa pýta, čo chápem pod údržbou všetkých zariadení. Totiž všetky zariadenia, ktoré e, E, sa upravujú smernicou, nebudú ich hneď od e, začiatku e, naplnené a uzavreté. Častokrát budú počas viacerých rokov otvorené, budú prevádzkované a práve toto som mala na mysli. Takisto myslel som o pozorovaní dohľade a kontrole. Pokiaľ ide o zabezpečenie finančných prostriedkov, E, napríklad otázka e, poistenia činnosti v jadrovej oblasti. Samozrejme, e, tu musíme mať na zreteli jednotlivé úpravy smernice, napríklad aj smernicu o jadrovej bezpečnosti. Ďalej otázka financovania a príslušných požiadaviek E, v tejto správe naše e, návrhy vychádzajú z toho, čo e, odporúčia komisia. A je pravdepodobné, že rada nie bude akceptovať tieto odporúčania. Napríklad v rokoch 2002 až 2003 sa o tom diskutovalo. A viem, že v tom čase smernica nebola schválená, pretože E, tu boli veľmi detailné požiadavky ohľadom e, financovania. To znamená, že mali by sme postupovať realisticky a je dôležité, aby sme e, získali finančné prostriedky v čase, keď ich budeme potrebovať. Samozrejme, musíme veľmi úzko spolupracovať s obyvateľstvom a akýkoľvek dohľad, kontrola musia byť transparentné a som presvedčená, že dokážeme nájsť spoločnú reč aj v e, e, problematike financovania. Otázka vývozu. Aj e, o tom odznelo veľmi veľa poznámok. Som otvorená voči ďalšej diskusii, voči hľadaniu kompromisu. Nemyslím si, že mali by sme jednoducho uzavrieť túto kapitolu napríklad aj v Slovensku máme atomovej elektráreň, e, ktorá patrí aj nám, aj Chorvátsku. Chorvátsko nie je zatiaľ členským štátom. Máme bilaterálnu zmluvu, podľa ktorej Chorvátsko e, musí likvidovať polovicu e, jadrového odpadu a prostredníctvom e, e, e, novej smernice. Nechceli by sme e, e, dosiahnuť to, že Chorvátsko, e, Chorvátsko bude v tom zabranené. E, Takže som pripravená e, e, dávať dohromady jednotlivé stanoviská, hľadať kompromis. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Tým e, končíme túto rozprávu. Chcel by som e, pokazať na to, že máme zmenu termínu na prekladanie e, pozmeňujúcich návrhov 12. apríla 12 hodín. to súvisí nie s nami, ale s tým, že je tu potreba zabezpečiť preklady, takže poprosím vás, aby ste to urobili mm, do 12. hodiny 12., aby sa včas eh, mohlo začať eh, s prekladmi a 15. 15. maja. Budeme opätovne tom a potom 26. Eh, maja musíme mm, vo výbore o tom definitívne rozhodnúť potom v júni plénum by mala schváliť e, definitívne rozhodnutie. Tým pádom sme e, vyriešili tento bod programu a môžeme takmer na čas prejsť k bodu 4, avšak pani komisárka ešte neprišla. Takže my sme konali e, dochvíľne, ale mm, Takže musíme ešte pár minút počkať. Nemá zmysel zrejme eh, predsunúť eh, nejaký iný bod programu. Eh, milí kolegovia, takže eh, opäť pokračujeme v našom eh, zasadnutí. Srdečne vítam pani podpredsedničku komisii, pani komisárku Nelly Kres a veľmi sa teším na to, keby ste, prosím vás, laskavo nás počúvali. Takže opakujem ešte raz, srdečne vítam pani komisárku a i hneď jej e, e, odovzdám slovo, e, aby mohla úvodom predložiť svoje stanovisko a potom by sme mali do 5. čas na diskusii. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi dobre si uvedomujem a mimochodom je to pre mňa veľká radosť, že môžem trocha popremýšľať Ehm, mimochodom, urobili sme ešte niekoľko e, e, ďalších krokov a chcel by som vám povedať, o čo tu ide, čo sme urobili, čo robíme. Takže myslím si, že e, stále má zmysel, aby sme dostali vaše vstupy, impulzy, pokiaľ ide o našu ďalšiu cestu. Mám taký pocit, že stále pokračujeme v našom spoločnom dialogu, že otvorenie k tomuto pristupujeme. V každom prípade e, my to k tomu pristupujeme otvorenie po širších konzultáciách, ktoré prebehli počas nášho, začiatku nášho e, mandátu. E, Počnúť septembrom začali sme konkrétne konať. E, Prijeli sme e, e, balíček, e, e, e, integrálny balíček e, širokopasmého prístupu, totiž e, je tam oznámenie, návrh prvého e, politického programu Radio Spektra a e, e, odporúčania o prístupe novej generácie. Samozrejme, veľmi pozorne sledujem činnosť veľmi dôležitého výboru ITRE. Nechcem vám lichotiť, ale viem, o čo tu krača vo vašom výbore. Je to úzko spojené s tým portfóliom, ktorý mám čest zastávať. Napríklad pripravujete správu o širokopásmovej komunikácii. A to do značnej miery súvisí s tým, čo pripravujeme my. Chcel by som poďakovať pani spravodajkine aj členom výboru ITRE za prejavenú podporu a za snahu zabezpečiť e, prepojenie medzi všetkými Európami e, s tým, aby všetci Európania sa stali digitálni. Pokiaľ ide o program politiky radiospektra. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že treba zabezpečiť účinné využívanie spektra a treba hľadať eh, možnosti eh, zachovať eh, mnohoraké využitie spektra a zároveň uspokojiť veľký narast bez drotového trafiku, prenosu údajov. Hovoríme o tom, že ide o veľmi veľa a musíme očakovať ešte viac. Každé tri mesiace eh, objavujú sa nové čísla, predpovede a veľmi mm, pôsobivo to mm, eh, pôsobí na nás. To znamená, že aj rada, aj parlament, aj komisia eh, musíme hľadať realizovateľné kompromisné riešenia, vecné riešenia, čo nie je jednoduché. Čas nie je na našej strane, musíme sa ponáhľať. Svet e, sa e, hýbe a nie čaká na Európu. To znamená, že nesmieme na to zabúdať. Veľmi dobre si uvedomujem, že zajtra váš výbor bude hlasovať a to bude dôležitým krokom v samotnom procese a eh, dúfam, že budem môcť rátať s tým, že návrh bude spolu s radou schválený v druhom čítaní. V každom prípade môžem vás iba ubezpečiť, že veľmi pozorne e, počúvame názor Európskeho parlamentu a že komisia si veľmi váži e, význam e, spektra pre vysielanie, pre kultúru. Tu nemáme žiadnu možnosť voľby medzi pasmovým prístupom a vysielaniem Ide o to, že v digitálnu éru môžeme zabezpečiť aj jedno, aj druhé, ale musíme k tomu pristupovať otvorene. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, viem, že vás ako aj komisiu veľmi znepokojí táto problematika. Najnovšie e, kybernetické útoky e, e, zamerané na viacej európskej inštitúcie hovoria o tom, že treba e, vytvoriť naliehavo e, e, špeciálne naliehavý tým eh, pre takéto záležitosti, tzv. CERT. A som veľmi rada, že pán Maroš Ševčovič eh, spolu so všetkými európskymi inštitúciami a s parlamentom eh, veľmi konstruktívne k tomu pristupuje a sme sa dohodli na predbežnej konfigurácie, ktorá od 1. júna by mala sklbiť existujúce e, e, potenciály jednotlivých inštitúcií. Ide o historický krok. Samozrejme, niekto povie, že je to rozumné, prečo nie, ale e, nemusím vám vysvetľovať, že keď tri inštitúcie dajú dohromady takúto činnosť a zabezpečia jej prevádzky schopnosť do roku 2012 pre všetky európske inštitúcie, je to veľmi dôležité a som rada, že parlament E, poskytol svojho odborníka na e, kybernetickú bezpečnosť. E, ďalej treba pracovať v súvislosti s NISou. Veľmi dobre si uvedomujem, že vy ste schválili návrh nariadenia, ktorý rozšíruje súčasný mandát bez zmen počas ďalších 18 mesiacov. Myslím si, že aj my E, musíme zabezpečiť toto schválenie na rade v maji tohto roku. Myslím si, že vzhľadom na e, rastúce úlohy e, táto problematika je veľmi naliehavá a musíme ukončiť legislatívny postup v súvislosti s týmto návrhom v súvislosti s emisou a to čím skôr. A som presvedčená, že budeme môcť o tom diskutovať aj s vami a ešte počas prvého čítania v novembri. Označenie OCIIP bolo schválené 31. marca a bude predložené na konferencii ministrov tento týždeň v Maďarsku. Táto konferencia nám poskytne e, e, dôležitú dynamiku z hľadiska globálnej, ale aj európskej koordinácie Myslím si, že v tejto otázke nemusím vám vysvetľovať, že kybernetická bezpečnosť je globálna a e, neurčený iba pre Európu. Taktiež e, e, sa zúčastňujeme činnosti skupiny EU-EUS o kyberneti- Spojených štátov o kybernetickej bezpečnosti, ktorá bola zradená na Lisabonskom samite. V roku 2010 tak tiež e, pripravujeme sa na e, vládne fórum v Nairobi spolu s delegáciou Európskeho parlamentu pri IGF. Vo všeobecnosti našim cieľom musí byť e, koherentná stratégia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, e, ktorá zahrňa všetkých aktérov, členské štáty, súkromný sektor, občianskú spoločnosť, ale aj európske inštitúcie. Vo všeobecnosti treba zabezpečiť e, e, istotu používateľov a poskytovateľov internetu. Je to dôležité, aby mm, e, spoločenstva a trhy online boli účinnejšie. To sa netýka iba môjho portfólia, pán predseda. E, vyžaduje to úzku spoluprácu e, s pani Redingovej v oblasti prehodnotenia problematiky ochrany údajov, ako aj mm, o notifikácii o porušení týchto požiadavek E, to sa bude konať v maji. Ďalej, v septembri 2010 som požiadala príslušné odvetvia, aby e, vysvetlilo, aké nástroje samoregulácie by mohli e, pomôcť riešiť problém cookies a súhlasu. súhlasu. Mali sme dva otvorené stoly v boji proti phishingu a ak e, e, ostatní aktéry nebudú konať, musím konať ja a nebudem sa bať konať e, tvrdo. V roku 2010 tiež som podporila e, úzky dialog s občianskou spoločnosťou, so všetkými zainteresovanými. Komisia rozbehla konzultácie o univerzálnych službách, sieťovej neutralite a roamingu. A som e, zase povďačná vášmu výboru, pán predseda, za e, cennú podporu, príspevok z hľadiska samitu, spoločného samitu parlament e, komisie venovanému e, neutralite e, sieti. Bolo, samit bol úspešný, pripravujeme oznámenia, keď budeme hovoriť o zabezpečení otvoreného internetu, inovácií a riadených služieb. Záležitosť roamingu pripravujeme naše návrhy k 30. júnu tohto roku a v tejto súvislosti musím spomenúť kanceláriu Berek, predstavuje dôležitý krok smerom dopredu, zabezpečuje konzistentnú a transparentnú reguláciu vo všetkých členských štátoch. A tým sa dostávam e, vo všeobecnosti k problematike transpozícií. E, moje e, spolupracovníci veľmi úzko sledujú transpozíciu z rámcových pravidel o telekom a usmerňujú v konkrétnych otázkach Mm, veľmi vážne myslíme e, termín 26. maja a nebudeme váhať, ak bude treba rozbehnúť konanie v súvislosti s porušením e, pravidel. Výskum. E, mm, toto je veľmi dôležitý rok, pán predseda konferencii CT 2010, ktorá sa konala v Bruseli mm, v septembri minulého roku. Na tejto konferencii som oznámila tendry v hodnote 780 miliónov eur to je časť najväčšieho ročného programu. Takmer 1,2 miliardy e, je rozpočtovaných na rok 2011. To znamená, že ide iba o peniaze, ale e, to trocha zjednodušuje e, život, keď máme peniaze a môžeme presadzovať iniciatívy od tých ľudí, ktorí sa tým zapodobajú. to je výskum vysokej školy, príslušné odvetvie a samozrejme aj my sami. Takže ICT e, e, umožňuje e, všeobecnú inklúziu v spoločnosti, to umožňuje spoločnosti mať prospech z informačných komunikačných technológií v oblasti prístupnosti a zdravého starnutia. V novembri v tomto parlamente sme predložili slubné vlastnosti prístupného prístup k digitálnej televízii. To umožňuje e, ľuďom, ktorí majú pozmenené e, schopnosti, e, plne využívať digitálnu televíziu. Spolu s Johnom Dalim som rozbehla prvé inovačné partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého starnutia s tým, že do roku 2020 chcem umožniť našim občanom, aby žili dlhšie a aby žili nezávislo a v dobrom zdraví v spolupráci s Johnom Dalim. Eh, máme vynikajúcu eh, mm, spoluprácu, máme výsledky. Toto partnerstvo umožní nám eh, vytvárať zručnosti potrebné na to, aby nová generácia zdravotníckých služieb bola mm, k dispozícii a bola cenovo mm, priateľná. Prijeli sme e, akčný plán e, elektronickej vlády 15. decembra minulého roku, čo umožní našim občanom a podnikom využívať jednotný trh v skutku, e, využívať verejné služby, mm, umožníme to občanom a podnikom naša podpora týchto služieb elektronickej vlády umožňuje mm, elektronické obstarovania, elektronickú identifikáciu, a rámec interoperability, tým e, verejný sektor bude živší a bude lepšie reagovať. Vo všeobecnosti musíme pripravovať e, nástupcu rámcového programu 7. Mám na mysli spoločný strategický rámec. Mnohé z týchto e, bodov sa stanú predmetom zhromaždenia digitálna agenda, ktorá sa bude konať 16. a 17. júna tu v Bruseli. A dúfam, že mnohí z vás sa e, zúčastnia tohto zhromaždenia e, pri zabezpečení realizácie digitálneho programu. Mnohí parlamentári aktívne sa zúčastňujú tejto činnosti, takže chcem vás poprosiť, aby ešte nezabudli, e, že to bude naozaj fascinujúca udalosť. A teraz o štrukturovanom rozprave. Čo je možné v roku 2012? V júni 2010 Európsky parlament požiadal komisiu, aby e, vyhodnotila e, e, zásadné otázky internetu vecí. Európsky parlament chcel vytvoriť najlepšie podmienky na to, aby sme mohli rešpektovať požiadavky trhu a to, čo znepokojuje občanov v oblasti osobných údajov, súkromie a zdravia. A ide o dohodu o zabezpečení súkromia pri používaní zariadenia RFID, e, taktiež zvažujeme e, e, možnosť ponúknuť špecifické opatrenia v oblasti jednotného trhu informačných komunikačných technológií z hľadiska elektronickej identifikácie a elektronických podpisov. A som rada, že pre nás je to dôležitá priorita pretože naozaj tu môžeme dokázať občanom, že jednotný digitálny trh je niečo rozumné, je pre nich užiteľné, pre občanov, pre podnikanie, pre jednotlivcov. Na druhej strane e, úprimne dúfam, že keď toto všetko umožníme, keď toto urobíme prioritou, v zákone o jednotnom trhu môj e, kolega e, Michel Barnier e, tiež bude k tomu mať rovnaký postoj. To je veľmi dôležité z hľadiska práv duševného vlastníctva. Tak, to znamená, že musíme splniť svoje sluby. V opačnom prípade dôjde k strate dôvery nielen vo vonkajšom svete, ale aj v Európe Taktiež pracujeme na tom, aby sme e, e, e, lepšie využívali informácie v verejnom sektore. Tu sú tri oblasti pre revízie smernice z roku 2003. Chceme to robiť na budúci rok. Chceme vytvoriť platformu otvorených údajov pre európske a verejné inštitúcie. Chceme podporiť hospodárskú súťaž pri vývoje nových aplikácií využívajúcich verejné údaje. Napríklad kodovacie e, e, e, podujatia sa konali vo v piatich európskych mestách pri využívaní údajov Eurostatu. A teraz podporujeme najväčšiu súťaž otvorených údajov taktiež hovoríme o potrebe interoperability s tým, aby sa lepšie využívali nové štandardy. Tiež zvažujeme, čo je možné, aby sme definovali minimálne množstvo údajov o pacientoch, ktoré zabezpečia interoperabilitu Eh, medicínskej dokumentácie mm, pri výmene tejto informácie v členských štátoch. Ide o záchranu života. Sú tu aj ďalšie dôležité zásadné oblasti, o ktorých by som rada eh, hovorila. Spomením iba jednu z nich. Ide eh, celoeurópsku stratégiu pre počítačovú oblasť je veľmi dôležité, aby to e, nebolo iba e, e, e, e transparentné. Mám na mysli e, počítač e, alebo počítačové služby e, e, v nete. E, Dúfam, že vaše poznámky budú pre mňa dobrým stimulom na premyšľanie. Ďakujem. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Srdečná vďaka, vážená pani komisárka. 11 prihlásených do rozpravy. Nakoľko ste rozumní ľudia, pozerajte sa na hodiny a viete, čo to znamená, keď vás teraz poprosím v krátkosti, stručne položiť otázky. Del Castillo ako prvá. Ani Del Castillo. Soy la primera en poner a prueba mi inteligencia. <laughs> Ďakujem pekne. Teraz budem prvá, ktorej inteligencia bude preskúmaná. Najskôr by som chcela poďakovať pani komisárke. Myslím si, že v prvom rade je nevyhnutné poďakovať a pogratulovať pani komisárke, pretože jej kompromisy, ktoré sa týkajú lehôd a ďalších vecí, tak aby projekty a rôzne návrhy boli čo najskôr naštartované, boli veľmi pozitívne. Takže v prvom rade by som chcela pogratulovať pani komisárke k týmto návrhom a takisto za to, že splnila svoje záväzky. Tu máme balíček takých regulačných opatrení, a rôznych návrhov. Niektoré veci sú veľmi dôležité, ako napríklad e, politická, e, politika rádiového spektra. Si myslím, že náš výbor už splnil svoje povinnosti a bude hlasovať zajtra. Mala by som niekoľko pripomienok. Z tematického hľadiska jedna z otázok, ktorá je ešte stále ako si ústrednejšia a dôležitejšia, je cloud computing. Pretože tu ten zhluk alebo mrak sa stáva stále dôležitejšou témou v súvislosti hlavne s ochranou osobných údajov a tak ďalej. Takže to bude téma, ktorá si vyžiada eh, výmenu názorov v nadchádzajúcich mesiacoch a takisto aj v priebehu nadchádzajúceho roku transatlantický dialog a spolupráca so Spojenými štátmi. To sú veľmi zaujímavé veci. Na druhej strane by som rada zdôraznila, že v rámci tejto tematickej oblasti máme takisto tzv. smart grids, inteligentné siete. Tie súvisia s energiou, s distribučnými sieťami, ale Ide takisto aj o zavedenie koncepcie internetu vecí, Internet of Things. Takže myslím si, že toto je opäť téma, ktorá bude stále dôležitejšia a ktorá bude zaznievať viac a viac v našich budúcich diskusiách. Ďalej by som rada upozornila na dôležitosť, ktorú malo, má a bude aj mať európsky trh v tejto elektronickej oblasti. E, pani komisárka sa toho dotkla, ale v podstate to bude niečo, čo nebude závisieť len od samotnej pani komisárky, ale bude do veľkej miery sa odvíjať aj od vnútorného trhu. A myslím si, že my by sme mali využiť čo najviac príležitostí, ktoré nám poskytuje naša spoločnosť, digitálna spoločnosť, Hovorilo sa o rôznych fórach, o fóre, ktoré sa bude odohrávať veľmi skoro. Internet Governance Forum, to bude fórum, ktoré bude tiež mimoriadne dôležité a ktoré v súvislosti s našou digitálnou agendou bude stále dôležitejšie a bude ho nevyhnutné zohľadiť. A to je všetko. Ďakujem, Anglika Nibler. E, ďakujem pekne, e, pán predseda, stená pani komisárka, aj kolegyne, kolegovia. A ja sa chcem najskôr poďakovať za vašu návštevu a za to, že nám aj ja možnosť vystúpiť tu vo obmine názorov. Ďakujem aj za to, že ste predstavili tak komplexne túto tému, túto, tieto záležitosti, ktoré sa odohrávajú v rámci vášho rezortu, tak povedia za všetky tie aktivity, ktoré sú tam, ktoré prebiehajú a naozaj to nás veľmi zapôsobilo tá, tá šírka aktivít, ktoré sa venujete a určite aj my veľmi aktívne vstúpime do tých e, konzultácií. Dvoch, troch vecí sa dotknem konkrétne. Hovorili ste o tom, že rámec pre telekomunikácie budete sledovať a jeho realizovanie budete sledovať veľmi pozorne. Ja som tu mal jednu veľmi otvorenú otázku. Všetci súhlasíme s tým, že rýchlejšie pripojenia internetové sú e, to dôležitou najdôležitejšou vecou pre mnohých v Európe a takisto aj e, kvôli tomu, aby sa dokázali nájsť tak aby boli doma, aby boli doma v digitálnom svete, ste spokojná so stavom širokého spektra, alebo teda širokého pásma e, v Európe, alebo sú predpokladané ešte nejaké súkromné investície, v prípade, že sú potrebné, tak e, určite ste v priamom kontakte aj s Derekom aká je tam spätná väzba. My sa snažíme, to viem povedať za nemeckú stranu, ale často máme dojem, že to nejde dostatočne rýchle dopredu. A keď naozaj chceme e, zlepšiť našu konkurenčnú pozíciu voči ostatným hráčom medzinárodným, tak je nevyhnutné, aby sme zabezpečili pre všetkých širokopásmové pripojenie. Otázka je, čo v tejto súvislosti robí komisia. Už ste avizovali, čo sa deje, čo sa chystá. Druhá otázka sa vzťahuje na tému vývoja internetu, všeobecného vývoja. My na výbore sme sa venovali už jednotlivým témam. Vy, pani komisárka, ste hovorili o neutralite sieťovej, o webovej a takisto ste, takisto ste avizovali, že sa chystá oznámenie na úrovni vašej komisie. Minulý týždeň eh, prebehala výmena názorov a s výsledkom, že nie je nevyhnutné e, robiť na tomto poli nejaké veci, teda pokiaľ ide o neutralitu webovú. E, smyslíte si to aj vy, alebo v rámci vášho oznámenia budete avizovať potrebu regulovať a upravať túto oblasť správne, čiže taký prvý feeling, prvý pocit by nás zaujímal, akým spôsobom budete k tomuto pristupovať. Ďalej ste sa zmenili o roamingu. Máme nariadenie roaming 2, ktoré ešte stále je v platnosti a pri jednej z vašich konferencií ste, ak sa nemýlim, tak e, ste formulovali cieľ, že do roku 2015 rozdiely medzi roamingom a národnými tarifami alebo sadzbami e, budú odstranené vo veľkej miere a zdá sa mi to veľmi dobré, takéto stanovenie cieľa. Otázka na vašu adresu, čo plánujete ako ďalší krok? Predpokladám, že v krátkosti sa dá očakávať, alebo sa plánuje návrh e, nariadenia Roaming 3 z úrovňa komisie. Ak áno, tak akým smerom to pôjde, ak to viete potvrdiť či plánujete nejaké regulačné vstupy aj po roku 2016, po 26. 2012. Ak áno, tak by som bola vďačná za nejaké konkrétnejšie e, vstupy. E, ďalšia moja otázka sa týka cloud computing. Vy ste hovorili o tom, že sa tomu budete venovať. Viackrát sme sa už aj na úrovni výboru tejto veci dotkli a takisto aj e, kolegovia z LIBE sa tomuto venujú a tu by som chcela nadviazať na kolegyňu Castillo tá povedala, že kolegovia z výboru LIBE e, zajtra vycestujú e, do Washingtonu DC, tak aby rokovali s protistranou o otázkach dátovej ochrany a takisto e, budú riešiť otázky dohovoru s Američanmi v tomto ohľade, keby ste vedeli troška viacej k tomuto povedať, čo v rámci vašej plánovanej stratégii máte na pláne. Ďakujem pekne ešte raz, že ste tu a teším sa na ďalší dialog. Ďakujem. Kolega Fan Nistelrooy. A možno ešte raz prozba, či by sme to dokázali do dvoch minút e, vtesnať, lebo ináč sa to nepodarí. Ďakujem pekne. Áno, ja sa to pokúsim zohľadniť, e, To tento apel na čas, dodržanie času. Dve veci. Najskôr sa chcem poďakovať komisárke Kresovej za jej komplexné vysvetlenie agendy, ktorej sa venuje veľmi rezolutne a veľmi intenzívne sa aj venujete. E, niekoľko konkrétnych vecí vypichnem, najskôr Galileo. Náš výbor je výrazným zástancom tohto projektu až do posiaľ, keď sa pozrieme na budúce výhľadky, pokiaľ ide o inovatívne príspevky, umožní nám to zlepšiť našu, naše konkurenčné postavenie v rámci globálnej situácie, ale otázka zne nasledovne. Ministri v rámci rady sa zdá, že nedokážu sa dohodnúť na rozpočtových záležitostiach. Mohli by ste sa toho dotknúť? A potom, pokiaľ ide o roaming, keď sa pozriete na čísla, tak zdá sa, že po tých údajoch z roku 2007 zdá sa, že došlo k výraznému, výraznému zníženiu nákladov, viac ako polovičnému Takže pokiaľ je o 2015, dá sa, že dosiahneme tento cieľ, pričom národné a medzinárodné sazby za, za telefonovanie, za, za, za medzinárodné volenie by mali byť rovnaké. Mohli by sme ešte ďalej ísť v rámci tohto systému, keby sme dali nejaký ďalší strop na takéto tarify alebo sazby? Mohli by sme to nejakým spôsobom upraviť. Týkalo. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, prima socialistă care ia cuvântul după trei colegi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som prvá, ktorá vystúpi za socialistov, potom čo traja vystúpili za ľudovcov. Každopádne chcem poblahoželať pani komisárke a ďakujem veľmi pekne za to, že je tu. Otázka ohľadom financovania. Súvisí to s financovaním infraštruktúr pre širokopásmový internet, tak aby sme to rozšili do roku 2013. Eh, chcela by som vedieť, aké sú finančné zdroje, aký je plán, eh, tak aby sme zabezpečili realizáciu tohto plánu a ešte, eh, okrem toho, aké opatrenia predpokladáte v oblasti elektronických zručností, pretože bohužiaľ na národnej úrovni nie sú programy, ktoré by boli nastavené presne za týmto účelom a takisto, pokiaľ ide konkrétne o elektronickú správu a riadenie alebo governance, eh, myslím si, že nie je tu dostatočný pokrok aj napriek tomu, že veľká miera alebo veľká časť eh, verejných služieb sa už deje takýmto spôsobom. Je tu napríklad zoznam projektov, ktoré boli schválené v roku 2001 a ktoré boli potom eh, spustené na úrovni viacerých členských štátov, ale nemyslím si naozaj, že došlo k dostatočnému úsiliu v marci sa hovorilo o tom, že asi 50 elektronických nákupov sa bude diať elektronicky. Ale sme ďaleko od dosiahnutia takéhoto cieľa, takže s veľkým zájmom čakáme na dva legislatívne návrhy ohľadom úprav smernice o elektronickom podpise a práve k tej časti, ktorá súvisí s elektronickou identifikáciou. Tá časť je veľmi podstatná. Pokiaľ ide o recipročné uznanie elektronických podpisov. Je dôležité, aby jednotný trh, pokiaľ ide o informácie, aby e, sa toho dočkal teda tento jednotný trh. Čiže elektronické podpisy, elektronická identifikácia, tam očakávame návrhy a očakávame aj vypočutia v tejto oblasti, pretože to sú veľmi podstatné záležitosti. Nechcem hovoriť o cloud computing v tejto chvíli, to už bolo spomenuté, ale e, boli by sme radi, keby komisia prijala ďalšie kroky, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť. Ďakujem pekne. Pani Riera Señor... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja by som vás chcela v rámci našej politickej skupiny u nás v parlamente privítať a chcela by som vám aj zavlahoželať k vašej práci a aj za to, že jednoducho ste dodržali to, čo ste slúbili. Ale hlavne by som teraz chcela využiť príležitosť na to, aby som sa vám poďakovala za vaše úsilie. A teraz vás budem citovať, pretože ste dbali na to, aby všetky ženy zastali prešli na digitálne technológie. V angličtine Let's get every woman digital. To je to, čo ste vy povedali a to ja podporujem plnou mierou, pani komisárka, pretože iba ak 20% študentov, ktorí študujú technické odbory, ak z týchto 20% sú ženy a z toho vlastne sú ženy 55%, alebo ak si napríklad pozrieme, že koľko žien je na vedúcich pozíciách v podnikoch, tak jednoducho ich spočítame na prstoch jednej ruky a tento problém musíme raz a navždy vyriešiť. A preto by som vás chcela požiadať o to, aby ste vo vašom boji pokračovali aj ďalej a <clears throat> skutočne by som bola rada, keby aj vaši spolupracovníci podporovali digitálnu agendu aj naďalej, aby ju preskúmali do akej miery by sa takýmto spôsobom tento rodová priepas dala zlepšiť alebo premosniť, aby tu skutočne bola e, rodová vyváženosť. Spomínali ste tu viaceré dôležité a významné veci a viaceré z týchto pripomienok zdieľam aj ja, zdieľam aj pripomienky mojich kolegov a kolegyň a samozrejme so záujmom budem počúvať aj vaše odpovede, ale predovšetkým by som sa chcela venovať otázke inovácií a výskumu. Pani komisárka, povedali ste, že komisia má na legislatívny návrh, pokiaľ ide o šiestý rámcový program a musí ho predložiť do konca roka. A v ostatných rokoch boli informačné a komunikačné technológie základným pilierom tohto nového rámcového programu. My sme návrh vašej kolegyne počuli, kde sa hovorí o spoločnom rámci, pokiaľ ide o výskum a inováciu, čiže potrebujeme skutočne rámec, pokiaľ ide o vedomostnú, znalostnú spoločnosť a trh. Teraz by ma zaujímalo, aký je váš postoj. Chcela by som vedieť, na aké aspekty sa vy sústredíte, respektíve budete sústrediť, či budete sústrediť na trhy eh, ICT, alebo či sa budete skutočne sústrediť iba na znalostnú spoločnosť. Kde je budúcnosť e, informačnej a komunikačnej technológie? Je, sú to univerzity a laboratória, alebo skôr technické podniky? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste tu spolu s nami. Ďakujem za váš detailný popis e, vašej pracovnej činnosti. Ja by som sa spýtala následovné, týka sa to samozrejme rámcového programu. V parlamente teraz začíname pracovať na budúcnosti programov výskumu a inovácie. Máme už aj zelenú knihu, ktorá bola vydaná, kde sa hovorí o externých verejných konzultáciách a prvé výsledky e, hovoria o tom, že by sme mali mať menej nástrojov na dosiahnutie našich cieľov. Ako ste už povedala, pani komisárka, e, technológie, moderné technológie si vyžadujú určité prepojenie viacerých oblastí, avšak e, ako také potrebujú aj pre budúcnosť dosť veľký priestor na výskum. A na základe takýchto pozadia by ma skutočne zaujímalo, povedali ste nám, že ešte zatiaľ sa nachádzame v takej počiatočnej fáze, ale skutočne by ma zaujímal váš názor, ako si vnímate ICT technológie v takom kontexte, a teda v kontexte, akom sa nachádza v, v FP7, alebo či táto technológia umožnila v, oblast, v rôznych oblastiach, napríklad boj proti klimatickým zmenám alebo energetika, či by ste nám nemohli povedať e, také vaše hla, hlavné myšlienky, pokiaľ ide o prípravu FP8. Kolega Cukalas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani komisárke za to, že prišla medzi nás a aj za príhovor. Ja by som chcel niečo povedať o kriminalite ohľadne internetu. A počul som, že teraz by malo byť využívané nové grémium, ktoré hovorí o bezpečnosti kybernetického priestoru a o kriminalite v tejto oblasti. Nedávno sme mali zriadenú emizu a preto sa aj pýtam, prečo táto úloha vlastne neprešla tomuto orgánu. Veď to vlastne bol zmysel emizy. Samozrejme potrebujeme bezpečnosť v tejto oblasti, ale možno by sme mohli využívať už tie agentúry, ktoré máme k dispozícii, ktoré by sa o to postarali. Pán De Angelis, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pani komisárke za príhovor a teraz hneď prejdeme k mojej otázke. Prvú môžem preskočiť, pretože táto už tu odznela. Spomenul ju pán Nisleroy. Ide tu o ten program Galileo. Či nebudem opakovať túto otázku. Potom je tu ešte druhá otázka ktorý by som sa chcel spýtať. Hovorili ste tu o odporúčení, pokiaľ ide o prístup k vláknam, optickým vláknam a sieťam optických vláken. My tu máme určité modely v jednotlivých členských krajinách, kde sa ako keby sa tieto členské krajiny vzdialovali. Čiže sú tu určité postupy, ktoré sa rôzne v jednotlivých členských krajinách a to by možno uh, mohlo ohroziť koherentnosť takýchto prístupov. A pokiaľ ide o koherentnosť starých poplatkov, napríklad za rok 2009, to vlastne malo viesť k tomu, že by mobilná komunikácia nebola už taká drahá, avšak iba 4 z 27 členských krajín e, uplatnili vaše odporúčanie a tým sa vlastne oddialuje úžitok, pokiaľ ide o spotrebiteľov a občanov, a ešte stále sú tu určité nezrovnalosti medzi e, trhom pre mobilné telefóny a medzi trhom e, pre pevné telefónne linky. Čiže ako vidíme, sú tu viaceré postupy v jednotlivých členských krajinách a obávam sa, že tu dochádza k e, marenie hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o telefonické siete. A ten časový priestor, ktorý tu je na prestup na optické siete, ten takisto je dôležitý. Čiže ako by komisia chcela nové opatrenia právomoci využívať a aby rozširovala ďalej digitálny trh. Tires Muchas gracias, señora komisaria. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto témam som sa venovala veľmi detálne, pokiaľ ide tento inovačné partnerstvo pre inovačnú tech- spoločnosť, to ma skutočne trochu znepokojilo, si ma to zaujíma. Vždy, keď idem na takéto stretnutia, na takéto fóra, a mám určité predsudky do istej miery, hoci ma táto téma skutočne zaujíma aj na základe toho, v akej oblasti som bola Čína predtým, než som prišla sem, ale vidím, ako tu je koľko tu je tém. Vždy hovoríme o technických modalitách, ale nikdy nehovoríme o tom, ako by vlastne technika mohla byť, sa priblížiť k ľuďom. Včera som napríklad hovorila s predstaviteľmi nemocnice a personál v tejto nemocnici by zaujímalo, aby mali medzinárodné vzdelávanie sestier, pretože treba podporovať ľudské zdroje a inovačným spôsobom a tieto inovácie sú skutočne veľké momentálne a týmto spôsobom by sme mohli pomôcť aj formou napríklad e-health nemocniciam, ale zatiaľ sa mi ešte nepodarilo zaznamenať, kde tento, inova, kde toto inovačné partnerstvo by mohlo byť uplatňované. Jednoducho musíme využívať všetky tieto technológie, ktoré máme k dispozícii. A ako vieme, technológie sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie. Rečnička vypla mikrofón. Nee, Frau Herzogs. Pani Hercogová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Je skutočne dobré, že ste prišli medzi nás. Ste jedna z tých najaktívnejších komisárov a jasným dôkazom toho, že ženy skutočne môžu prejsť na digitálne technológie. Mám tu viacero otázok. Myslím si, že sa môžeme dohodnúť na tom, že maďarské predsedníctvo má veľmi dobrú veľmi dobré úspechy, pokiaľ ide digitálnu agendu a je skutočne dobré, že ste spoločne s týmto maďarským predsedníctvom spolupracovali a myslím si, že by sme mali ohľadne tejto ženskej agendy byť oveľa presnejší. Pokiaľ ide o cloud computing, v Európe vždy hovoríme o legislatíve a vždy sa zamýšľame nad obsahom, ale málo kedy hovoríme o potrebnej infraštruktúre. Čiže čo si myslíte o potrebných strategických infraštruktúrach v Európe pre Európanov na našom teritóriu, na území Európskej únie, ako by sa to malo rozvíjať a ako to má vyzerať v budúcnosti, teda aký názor máte na to vy. A druhá otázka by sa týkala toho, ak by ste nám mohli povedať niečo viac ohľadne rozmiestnenia digitálnej agendy, predovšetkým pokiaľ ide o tie nekonvenčné formy e, internetu, formou satelitu, ako vnímate toto, ale takisto, keď už hovoríme o širokopásmovom internete, ako napríklad vnímame tie zraniteľné skupiny, e, ženy a takisto aj malé a stredné podniky, ako to teda vnímate vy. A ešte jedna otázka, tu sa skutočne musím opýtať. E, minulý týždeň sme mali útoky na náš parlamentný internet. E, Čiže pravdepodobne by sme mali v tejto oblasti postupovať flexibilnejšie, ako to vnímate vy. Ďakujem pekne. Pán Kalfin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, povedali ste, že máte v programe vypracovanie stratégie kybernetickej bezpečnosti. Mm, stávam sa e, pomaly optimistom, pretože predtým počas ostatných rokov som ten optimizmus takmer stratil. Nik sa totiž nechcel podujať riešiť tak dôležitú problematiku. A nejde iba o nové e, e, prístupy alebo útoky, e, to, ktoré sú dôležité, ale idú e, viacere, e, existujú viaceré príklady e, kybernetickej trestnej činnosti. Povedali ste, že pripravujete novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, to treba pochváliť. Kto to bude mať na starosti v komisii? Vy? To by som veľmi podporil, pretože viem, že tu sú aj inštitucionálne problémy. Rozhovor o e, kybernetickej bezpečnosti si vyžaduje aj koordináciu. A ďalej e, cloud computing. E, podporujem iniciatívu e, e, usporedať e, konzultácie, vypracovať stratégiu do roku 2012, ale ak vieme, a to vieme, že dôjde k legislatívnym zmenám. To znamená, že po tej stratégii bude treba pripravovať novú legislatívu. To znamená, že e, budete pripravená aj naďalej sa zapodívať o otázkou, teda nebudeme pripravení ešte do dvoch rokov to riešiť. Nemyslíte si, že treba niečo e, urobiť e, naliehavejšie, aby sme stimulovali počítačové služby v oblaku, tak, tak povediac? Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Či by pani komisárka sa nepodielila o svoj názor o tom, ako Európa rieši e, e, e, globálny vývoj, ako vyzeráme e, z hľadiska globálnej konkurencie e, v porovnaní s ostatnými e, častiami sveta? Veľmi jednoduchá otázka. Pani komisárka, nech sa páči, aby ste mohli reagovať na viaceré e, veľmi e, e, odlišné otázky, aspoň aby ste pristúpili k ním. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som najprv reagovala na poslednú otázku. Otázku, prepačte. Zdá sa, že to je najjednoduchšia otázka, ale v skutku je najzložitejšia. Poprvé, Nevždy si uvedomujeme, hovorím to diplomaticky, že nemôžeme si dovoliť počkať, niečo vyvinúť, e, dôkladne to preskúmať. To by bolo super. Samozrejme, keby sme to mohli robiť v pohode, ale nemáme ten čas. A práve pre, predpokladám, že Gunmar toto mal na mysli. Vieme, že v súčasnosti ďaleký východ postupuje podstatne aktívnejšie, nielen z hľadiska výroby všetkých týchto zariadení, ktoré sú potrebné na podporu rozvoja, ale ktoré zapadajú aj do akademických programov prípravy inžinierov, odborníkov na I, informačné a komunikačné technológie, ktorých pripravujú milióny. A dokonca, aj keď nebudú všetci aktívni pôsobiť v tejto oblasti, môžem vás ubezpečiť, že s takým počtom, počtom inžinierov, a porovnávam to s Európou, to je, máme len kvapku e, v mori, keď to porovnávame. Takže veľmi dobre vieme, že ďaleký východ nie len E, nie je len našim veľkým konkurentom, ale pripravuje všetkých tých odborníkov, ktorí sa budú podívať vývojom. E, vzhľadom na to, že poskytovanie obsahu e, v Silikonovom údolí predstavuje vynikajúcu aktivitu, ktorá sa už zakorenila, Myslím si, že Európa si nemôže dovoliť vyčkávať a otáľať s vypracovaním stratégie. Nemôžeme si dovoliť e, postupovať iba konsenzuálne. A myslím si, že e, si to nielen zaslúžime, to je absolútne nevyhnutné. Musíme to všetko urýchliť. Len tak veľmi e, e, e rýchlo prebehnem niekoľkými otázkami. E, absolútne s vami súhlasím. Napríklad otázka žien. Nemôžeme si dovoliť e, zanedbať e, také veľké množstvo talentovaných ľudí, ale keď e, to rozbehneme príliš neskoro, nemusím vám vysvetľovať. Dobre to viete, ak začneme s niečím neskoro, nedokážeme napraviť určité nedostatky. A, a súhlasím s vami, e, pani Madrel a s pani e, Hercog, treba to začať čím skôr a preto aj táto iniciatíva e, niekoľkých e, žien e, z odvetvia informačných a komunikačných technológií, aby sa pripravili programy 10-ročné devčatá, ktoré e, budú im poskytovať informácie, e, budú ich pripravovať v oblasti technických zručností, konkrétnych oblastí, kde väčšina dievčat by povedala, asi to nie je pre mňa. Nie, je to pre vás a je to také fascinujúce. Je to také blízke spoločnosti. Treba začínať už e, od veku desiatich rokov. Musíme byť otvorení, aby e, sme e, sa včas rozhodli o ďalšom smerovaní vzdelávania. Takže veľmi súhlasím s tým, že musíme E, zohľadniť potreby každého jedného človeka, keď budeme pripravať e, novú pozíciu pre Európu e, v tejto oblasti. A to je veľmi náročná časť môjho portfólia. Samozrejme, sú tu aj horizontálne otázky, vzájomné prepojenie nielen s Johnom Dalim, ale aj so Cecíliou Malstromovou. Je to problematika kybernetickej bezpečnosti. A viete si predstaviť, keď sa snažím eh, zabezpečiť, aby všetky komunikačné linie v Európe boli eh, eh, digitálne, aby neboli niečím v cudzom jazyku, aby každý to mohol využiť. Ak presadzujem digitálnu agendu, môžem si predstaviť, že nejaký Európan sa ma opýta a nám zabezpečíte bezpečnosť. Zaistíte bezpečnosť. V opačnom prípade nechajte to sebe. Nechcem pôsobiť v nezabezpečenej oblasti E, a to je práve e, e, tá oblasť, kde pôsobí Cecilie Malström. Tá má na starosti kybernetickú zločinnosť a ja bezpečnosť. Tu sa snažíme maximálne zosúľadiť naše programy a tento týždeň pripravujeme veľmi zaujímavé podujatie pre ministrov v Maďarsku. Mimochodom, súčasťou tohto podujatia E, bude participácia našich kolegov zo Spojených štátov e, v otázkach počítačovej bezpečnosti. A myslím si, že takýto prístup e, nám umožní urobiť maximum na to, aby sme zásadným, vecným spôsobom vyriešili túto problematiku. Samozrejme, 100% bezpečnosť nezistím. To by nebolo reálne už zo samotnej definície. To je nerešiteľná úloha, ale E, dnes ide o, o, o veľmi veľa a preto o to treba e, bojovať. Napríklad minulý týždeň e, komisia mala túto skúsenosť pred niekoľkými týždňami. To znamená, že ani nie sme mimo obliga. My sme veľmi, zaujímavá, fascinu, veľmi zaujímavý, fascinujúci cieľ a musíme zvýšiť našu bezpečnosť maximálnym spôsobom. Musíme e, zabezpečiť e, všetky podmienky, podmienky pre európske inštitúcie spolu s e, kolegom Ševčovičom sa nám podarilo dať si hlavy dohromady. Ďakujem pekne parlamentu, ktorý prejavil veľmi konstruktívny prístup a umožnil nám prepojiť, sklbiť jednotlivé odbory, a teraz nie len, e, už nemáme to, že toto je moje kráľovstvo a to tak už nefunguje. Pretože všetci ostatní sa nám budú vysmievať, pokiaľ neurobíme, čo je potrebné. NISA e, mimochodom je veľmi užitočný nástroj. E, táto agentúra poskytuje svoje odborné skúsenosti a podporuje naše aktivity Samozrejme, e, musíme e, povedať, že v Európe niektoré členské štáty si počínajú vynikajúce, niektoré ďalšie napredujú, niektorí trošku zaostávajú, ale treba využiť odborné skúsenosti, aj iné skúsenosti agentúry ENISA a tých členských štátov, ktoré sú v popredí. Pracovná skupina EÚ USA e, v otázkach kybernetickej bezpečnosti a trestnej činnosti funguje veľmi dobre pod e, e, spoločným vedením Cecílie. Nož, netreba zrejme e, e, mrhať e, časom e, rozhovoríme o tom, že toto je moje a to je tvoje. Ego musí ísť bokom. Ďalšia vec, E, kde sa chcem viedriť e, e, jednoznačne Galileu. Nie je to súčasť môjho portfólia. Kolega Antonio tam aktívne pôsobí, ale ak dovolíte len jednu poznámku, čiste osobne. Toto je nová konfrontácia s rozpočtom no- a myslím si, že takéto nové rozpočty nie sú vo všeobecnosti priateľné Treba zabezpečiť riadenie takýchto projektov, treba riešiť technické záležitosti. A teraz sa vracam do svojej oficiálnej polohy e, komisárky pre digitálnu agendu a poviem, že otázka výskumu, o, ktorých, e, o ktorej ste hovorili viacerí, to je veľmi zaujímavá oblasť a tu máme vynikajúcu spoluprácu E, so svojou kolegyňou. E, počína si veľmi dobre. Všetci kolegovia v, e, v kolegiu sú skvelí odborníci, i keď niekedy sa nám jednoducho nediskutuje, ale máme rovnaký prístup k výskumu a pani komisárka, ktorá to má na starosti, veľmi presadzuje prístup k informačným a komunikačným technológiám ako kľúčový, ale aj e, zásadný výskum v oblasti IKT e, nám umožňuje predložiť viaceré iniciatívy. Um, Pýtali ste sa, e, či je naozaj je to otázka laboratórnej činnosti alebo ísť e, e, nad rámec laboratórie v rámci príprav rámcového e, programu 8. Napríklad dnes ráno e, sme mali rozhovor s delegáciou, e, mám na mysli IPO, počuli ste o tom, e, výskumné e, strediska, celé odvetvia, všetci tí, ktorí e, po pilotných projektoch sa zapodevajú aj výrobou a realizáciou, Všetci e, volajú o tom, aby sme využili takéto partnerstva a v súvislosti s otázkou Gunmara stratégia, o čo tu ide v Európe, ako e, zistiť našu pozíciu e, v sedadle vodiča. To ma fascinuje, to ma tlačí. Myslím si, že máme vynikajúcich výskumníkov skvelé návrhy v oblasti in- inovácií, fantastické iniciatívy. Nede o to, že v Európe takéto niečo nemáme, ale máme vynikajúce výskumné strediska, inovačné inštitúty a pán predseda, môžete e, byť hrdí na to, že viaceré z nich e, sú aj vo vašej domovskej krajine, ale nie je náhoda, že ide o celé európske úsilie. A vzhľadom na to, e, e, o čo tu ide, e, môžeme sklbiť naše návrhy. Cloud computing, počítačové služby distribuované v internete, je to veľmi dôležité a musíme vypracovať príslušnú politiku. A to čím skôr, pretože tí ostatní už aktívne pôsobia v tejto oblasti a nesmieme sa držať e, e, tejto linii. Vyčkajme, uvidíme, čo z toho bude. Investovanie do cloud computing má strategický význam pre Európu. Umožňuje e, z tohto urobiť skutočnú e, pomocku na nástroj. A v súčasnosti gro e, e, z týchto aktivít pochádza z mimo európskeho priestoru ale toto nebude e, také e, vždy. Musíme konať radikálne, aby sme to zmenili. A preto som oznámila e, počas nasledujúcich týždňov viaceré konzultácie. A to je jedna z najvyšších priorít. A som presvedčená, že získame aj vašu podporu. Usudzujem to z vašich otázok. A, a obsah tejto politiky bude v skutku fascinujúci, ale musíme to rozbehnúť. Nesmieme vyčkavať, e, e, kým sa vyriešia ostatné otázky. Záležitosť roamingu. Nuž, e, súčasná úprava roamingu doteraz chránila spotrebiteľov, pokiaľ ide o nadmierne ceny v oblasti hlasového spojenia, ale teraz začíname hovoriť o údajoch. Aj tam musíme zabezpečiť hospodárskú súťaž a odporúčam E, určité e, veci v oblasti e, malobchodných cien pre hlasové a datové služby. Nemôžem samozrejme prejudikovať výsledky komisie, ale potvrdzujem, že uvažujem o hybridnom prístupe. Toto znie trošku divne, ale bude to obsahovať štruktúrálne prvky pre e, e, roamingové služby, to musí byť stabilné a e, to musí byť priateľné pre ľudí, ktorí si už zvykli na režim horných limitov. V marci som pozvala generálnych rediteľov existujúcich telekomunikačných operátorov a niektorých ďalších subjektov ktorí aktívne pôsobia v, v tomto odvetví. Som pozval vedúcich predstaviteľov e, e, vysielajúcich organizácií, poskytovateľov e, obsahu. Aj Steve Jobs dokonca online bol pritomný, nemohol prísť osobne, pretože mu to neodporúčili lekári. Boli tam zastupcovia výrobcov, som ich všetkých oslovila a povedala som, že e, veľmi e, dobre e, si uvedomíme, že ide o osud invencie. A ak vy vo svojich odvetviach dokážete preukázať, že si s tým poradíte, budem iba rada. Lebo nemala by som preberať vašu zodpovednosť v oblasti manažmentu. Nesmiem riadiť vaše aktivity. Čiže o čom sme diskutovali? O čo tu ide? E, aktívne e, e, pracujú štyri skupiny. Na čele jednej z nich je generálny riaditeľ Deutsche Telekom, na čele druhej riaditeľ Vivendi pán Levy, výrobcov riadi Benfovai a všetci mi prislúbili, že urobia, urobia maximum počas tohto obdobia, aby pripravili návrhy na podporu kreativity, e, nekonvenčného myslenia a hovoríme o tom, že e, je možné, že sa nám to podarí úplne e, rozbehnúť. Ak sa to nepodarí, Ubezpečím vám, že začnem konať. Buď zoberiem e, e, e, na seba vedúcu pozíciu. Hovorím teraz o stratégii Európy v tejto oblasti. Najprv e, e, rediteľa sa musia chopiť svoje zodpovednosti a až potom e, nastúpime my. Elektronický podpis a európske e, e, uznesenia. E, ja som zobrala na vedomie dve takéto uznesenia. Samozrejme, zaistenie elektronických služieb, to je veľmi dôležité. Tu hovoríme o cez hraničnej operabilite elektronických podpisov. A tu plne zdelám vaše stanovisko, pripravím návrh a v rámci košika zákona o digitálnom jednotnom trhu moji spolupracovníci a ja e, poskytneme riešenia, ktoré majú zásadný e, e, význam pre získanie dôvery ľudí na podporu jednotného trhu. Už som spomenula Michelovi Barnierovi, že som s tebou, podporujem ťa, ale to musí byť obojsmerné. Ty musíš niečo robiť a ja e, e, budem e, hovoriť o otázkach e, duševného vlastníctva, to musíme vyriešiť spoločne. V opačnom prípade nič z toho nebude. A som odhodnutá splniť si svoju povinnosť, keď hovoríme napríklad o, Európejane, e, programe Európejane. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ nevyriešime skutočný problém, práv duševného vlastníctva alebo e, e, e, diel, ktoré nemajú autora, keď nevyriešime otázku piráctva, nemôžeme mať komplexné riešenie implementácie revidovaného balíčka telekomu. Som odhodlená rozbehnúť konanie pre porušenie pravidel, pokiaľ to bude oprávnené. A tohoto, tohto sa nebojím Cloud computing, o tom som už e, hovorila. Hovorila som o júli. To je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne. Srdečná vďaka za veľmi podrobné informácie a za ten čas. Ďakujem ešte raz veľmi srdečne. Tým pádom sme uzavreli aj tento bod našej schôdze. Ústotne sa uvidíme v priebehu nadchádzajúcich týždňov, mesiacov a dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu a síce bod číslo 5. Hodnotenie v polovici trvania 7. rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja demonstračných činností. A najskôr dám e, slovo kolegovi Odimu, spravodajcovi. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o túto tému, nachádzame sa vo fáze diskusie o pozmeňujúcich návrhoch. Hlasovať sa bude zajtra. Pripomínam, že Európska komisia predložila pomerne neskoro e, svoje oznámenie e, vo februári 2011 ale aby dostal Európsky parlament e, priestor na vyjadrenie za takých podmienok, aby ešte stále bola správa užitočná, bolo prijaté rozhodnutie o veľmi našponovanom harmonograme, ktorý som takto zhrnul. Takže chcel by som veľmi pekne poďakovať sekretariátu a pánovi Giorenovi a Susan Kufen, ako aj ostatným politickým poradcom EPP, pán Suza, pani Elizabeth Fontano a Tiffen Clorelli, moja spolupracovníčka 308 pozmeňovacích návrhov bolo predložených dohromady. Všetkým politickým skupinám sme navrhli 7 kompromisných návrhov. Hlavné pozmeňovacie návrhy sa týkajú európskej pridanej hodnoty, zjednodušenia otázky teritoriality výskumu, účasti žien, malých a stredných podnikov, obrany, k tomu sa ešte vrátim, a cieľom stratégie 2020 a inováciám. Spolupracovali sme so všetkými tieňovými spravodajcami, ktorým ďakujem. E, Brita Thompson, neviem, či tu je, len Heck, pán Lambert, Matias. Vypracovali sme 30 kompromisných návrhov, ktoré boli podpísané. 4 frakcie podpísali 17 týchto návrhov a ostatné 3 e, frakcie. Jediný kompromisný návrh bol odmietnutý a ten sa týkal obrany. Zhrniem kompromisné návrhy číslo 4. Tam sme dali pozitívne, tam sme dali plusko, pokiaľ ide o európsku pridanú hodnotu, lebo zatiaľ čo v pôvodnom návrhu som ja vyjadril myšlienku, že európska pridaná hodnota nie je jednoznačná a tu sme ju vyjadrili ako si pozitívne, potom sme predložili celú sériu kompromisných návrhov ohľadom zjednodušenia. Ďakujem pani Mari Kavalo, ktorá robila veľký kus práce a opakujeme tú vôľu dosiahnuť zjednodušenie konkrétne aj pokiaľ ide o riešenie situácií, ktoré vyplývajú z minulosti. Pozmenujúci návrh 16 nahrádza, teda je to otázka teritoriality, je to kompromis, ktorý sa rodil veľmi obťažne. Ide o lepšiu konzistentnosť e, medzi PC7 a štruktúrálnymi fondami tak aby sme súčasne zachovali myšlienku vynimočnosti európskeho výskumu a aby sme pritom mali väčšie zapojenie členských krajín, ktoré zatiaľ sa príliš nepodielajú na fonde výskumu a aby sme dokázali rozvíjať aj infraštruktúry. Kompromis 17 sa týka účasti žien a teraz sa dostávam k problému obrany. Napísal som, odstavec, respektíve odsek o tom, že by už bolo pravdepodobne na čase zamyslieť sa tak na európskej, ako na európskej úrovni môžeme financovať výskum v oblasti obrany. Zdá sa, podľa slov niektorých expertov, že zaostávame, pretože výskum v oblasti obrany je veľmi nákladný a vzhľadom k nedostatku verejných prostriedkov by možno bolo v našom záujme dávať viac dohromady prostriedky na výskum v obrane. Niektoré krajiny to robia bilaterálne, napríklad krajina, z ktorej pochádzam ja spolu so Spojeným kráľovstvom. A pýtam sa parlamentu, či nie je na čase správnym základom, ktorý je citovaný v správe, to znamená na základe Európskej obrany agentúry, či by nebolo dobré začať s, nejakým, s nejakou politikou obranného výskumu na európskej úrovni, ktorá by istým spôsobom podporila náš obranný priemysel, naše odvetvie. Niekoľko návrhov textov boli predložené, niektoré návrhy textov boli predložené pani Castillo, pani Madurel a mňa zaujímajú vaše názory na to, či Európsky parlament je schopný nájsť väčšinu pre vyslanie takéhoto signálu na adresu Európskej komisie. Troška to tu zdôrazňujem, pretože mám pocit, že naozaj nastal čas, aby sme vyslali takýto signál v rámci nejakého znenia, ktoré by sme mohli vypracovať ani skôr do zajtra, s tým, že ale do plenárky by sme mohli nájsť nejaké znenie, ktoré by potom vyhovalo všetkým skupinám. Takže toľko, pán predseda, v stručnosti tých 29 kompromisov, ktoré budú predložené zajtra k hlasovaniu. Ďakujem pekne. Kolega Cukalas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ujal som sa slova, aby som sa poďakoval kolegovi Odimu za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol touto správou. Takisto mu chcem poblahoželať eh, k jeho snahám nejakým spôsobom zohľadniť tie početné pozmievacie návrhy a dať ich do sumárnej podoby a takisto vypracovať nejaké rozumné kompromisné návrhy. Teraz k samotnej téme. To je naozaj text, eh, ktorý treba brať vo všetkej vážnosti a zaoberá sa vážnymi témami a chcem spomenúť aj to, čo avizovala komisárka Kresova. Výskum a inovácie to je veľmi podstatná vec. Aj téma zjednodušenia, ktorá už bola spomenutá. To sú témy, ktorými by sa mala zaoberať Európska únia. Musím povedať, že bohužiaľ e, nemajú, nimi nemajú veľkú nádej, príliš veľkú nádej, keď si spomeniem ciele do roku 2020, keď sa pozrieme na verejné údaje, tak nič e, nepoukazuje na to, že by Európska únia mala možnosť vysporiadať sa s týmito celosvetovými výzvami. Je to výzva, ktorá stojí pred nami, pretože dochádza ku globalizácii výskumu, dochádza k presieťovaniu výskumu vedy. A sú tu krajiny, ktoré sa musia k tomu pripojiť došlo k publikovaniu významnej štúdie, ktorá hovorí o tom, ako dôležité sú práve tie siete, vedomostné siete, knowledge networks a tak ďalej. Máme milióny výskumných pracovníkov po celom svete, a miera financovania asi na úrovni 1,1 miliardy eur pre tento výskumné činnosti. Takže tam došlo k prírastku za posledné roky. 25 tisíc vedeckých časopisov je publikovaných, v rámci ktorých sú zverejňované tisícky článkov. Väčšinou publikujú a zverejňujú takéto články Američania 35 eh, takýchto článkov eh, spočíva na princípe spolupráce. A rozvíjajúce sa krajiny, ktoré boli predtým spomenuté, tam sme videli, že tieto eh, služby boli zredukované od roku 1986. Spojené štáty ale prišli o jednu petinu, Japonsko 25%, Rusko zaznamenala tiež straty na úroveň 24 a investície v rámci Európskej únie tiež nie sú na veľkej úrovni, vysokej. Chcel by som ale poukazovať na to, že došlo k e, prírastu o 20 1,4 hrubého domáceho produktu. A je tu zámer ešte to posilniť asi na 5 v nadchádzajúcich rokoch. Pani komisárka povedala, ako dôležité je e, myslieť aj na tisícky inžinierov, e, ktorí absolvovali svoje štúdia v roku 2010 a v tomto istom v rámci aj z Indie vzýšlo mnoho, mnoho inžinierov a preto si to od nás vyžaduje prijatie naliehavých opatrení. pretože výskum by nemal jednoducho byť len hromadou prázdnych rečí, naozaj si to vyžaduje skutočný vývoj a keď budeme podľa tejto premisy aj konať, tak potom je jasné, že budeme sa musieť zasadiť za zjednodušenie. Nevyžaduje si to len vývoj, vyžaduje si to revolúciu, pretože len takýmto spôsobom dokážeme nájsť sily na to, aby sme dokázali oslobodiť eh, výskumníkov z tých reťaz, reťazí byrokracie, aby dokázali svoje sily nasmerovať na skutočné výskumné úlohy. Ďakujem pekne. Pani Matias. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela mm, pár slovami vyjadriť k tejto téme, avšak iba s tým účelom, že by som sa chcela poďakovať pánovi Odimu skutočne za jeho úsilie, kde sa snažil zosúľadiť viaceré pripomienky, viaceré názory, ktoré sme tu počuli, keď sme diskutovali o tejto správe. Chcela by som sa mu poďakovať aj za to, že toto úsilie urobil skutočne s cieľom dospieť k výsledkom. A myslím si, že sme dospeli k dobrým kompromisom. A týmto spôsobom sme skutočne schopní dostať sa smerom vpred a týmto sme vlastne vyriešili najväčší problém. Áno, ešte sú tu určité rozdielne názory, to je úplne jasné, ale chcela by som zopakovať, že kompromisy jasne ukazujú, že je tu rozmanitosť, ale zároveň sú koherentné, konzistentné a vlastne takto boli prepojené viaceré koherentné pozmeňujúce návrhy. A preto by som sa vlastne chcela poďakovať pánovi Odimu za to, že akceptoval aj pozmeňujúce návrhy z mojej strany a že boli zapracované do kompromisného návrhu. A mám skutočne dojem, že môj pozmeňujúci návrh sa nelíši respektíve nebol postihnutý týmto kompromisným návrhom. Je tu o stanovisko, ktoré sa týka výskumníkov, ale myslím si, že v tom texte, ktorý teraz predložil, je, sa znovu objavil, takže sa mu chcem poďakovať, že prijal tento pozmeňujúci návrh. Oblasť obrany je takisto téma, kde máme viacero názorov a tieto sa skutočne rôzne, ale myslím si, že skutočne stojíme pred veľkou výzvou ešte do zajtra sa budeme snažiť napísať spoločný text, ale chcela by som reagovať tým, na tieto výzvy pozitívnym spôsobom a dúfam, že nájdeme spoločné stanovisko. Ďakujem pekne. Pani Ek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Odimu za vynikajúcu prácu. Skutočne to je veľmi komplexná, dôsledná a zároveň otvorená na pozmeňujúcim návrhom, ale napriek tomu tu ešte mám pár otáznikov, ktoré, ktoré súvisia hlavne s nasledovným. Podľa mňa by sme sa mali venovať otázke priemyslu, že by sa mali viac odpichovať alebo vychádzať z výskumných projektov. Nejde iba malé a stredné podniky. Ja sa pozriem na percentuálne vyjadrenie v celkovo v totalite týchto výskumných programov, tak si uvedomíme, že participácia podnikov, súkromných podnikov stále klesá a toto je skutočne problém konkurencieschopnosti. A takisto mám trochu výhrady voči tomu zneniu, kde sa hovorí o teritóriu, kde sa robí výskum. Možno, že to je problém jazykového hľadiska kde sa hovorí o politike rozvoja, ktorá by mala byť teritoriálna na to, aby sme výskum vyrovnali medzi jednotlivými aktérmi, respektíve financovanie medzi jednotlivými univerzitami vyrovnali, zosúladili. Myslím si, že excelentnosť je dôležitá, ak hovoríme o celoeurópskych projektoch. A to je vlastne to, čo sa usilujeme. A tretí bod, kde by som možno mala určité výhrady, tak tam ide, tá, ide o tú otázku bezpečnosti. Nechcela by som, aby sa otvorila nová oblasť, pokiaľ ide o oblasť výskumu v obrane. Myslím, že je toľko eh, jednotlivých parciálnych častí, ktoré sa týkajú národných štátov. Sú tu na, rôzne názory v jednotlivých členských štátoch, sú tu rôzne systémy. Uh, obrany, takže myslím, že tu oveľa viac oblastí, kde by sme mohli podporiť tú pridanú hodnotu Európskej únie, aby sme sa držali práve týchto, zlepšili práve tieto a nemali by sme sa uberať do novej oblasti, o ktorej si ja osobne myslím, že je problematickou oblasťou a týka sa hlavne a výlučne členských štátov. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Fortová. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi, ktorý skutočne veľmi ťažko pracoval na tom, aby dostal tomuto rámcu, časovému rámcu, ktorý tu bolo, že sa mu to podarilo dať dokopy tak rýchlo. A z môjho vlastného uhla pohľadu by som bola viac prijala, aby sme mali zapracované väčší počet týchto pozmeňujúcich návrhov, ale vrátili sme sa zo Štrásburgu, a možno, že to nenašlo odozvu, ale možno, že to nie je ani také dôležité, ale myslím si, že je dôležité, mali sme to aj v správe Kavajo, tam sme mali bod, ktorý sa týkal jednomyselnosti a častokrát tu skutočne ide o také jazy, jazykové problémy, kde by sme možno sa mohli lepšie dohodnúť a nás lepšie znenie. A pokiaľ ide o kompromisné návrhy, no spomeniem tu 5 z nich, ak si môžem dovoliť, 6. Najlepšie sa mi páči pozmeňujúci návrh 27. Ide to o zjednodušovanie. Toto je skutočne veľmi dôležité. A potom ešte jeden pozmeňujúci návrh ide o číslo 1 kde sa hovorí o spolufinancovaní. A spolufinancovanie alebo zvyšovanie spolufinancovania možno, že je vhodné v niektorých projektoch, ale zase nie je to vhodné v iných projektoch. Takže ja by som bola radšej, keby sme tam mali znenie, zvýšenie spolufinancovania alebo zvýšenie profitu, zisku, pretože možno, že nie rovnako to chápu všetky členské štáty. Takže možno, že je už dosť neskoro na to, aby sme tieto text, aby sme toto znenie zlepšili. Ak budem hlasovať proti tomu, takže budete vedieť prečo, ale predsa len, aspoň som to takto vysvetlila. A potom tu je ešte viacero miest, kde hovoríme o navyšovaní financovania a nehovoríme, odkiaľ by mali tie peniaze prísť. A myslím si, že v týchto časoch by sme mali poukázať na to, odkiaľ peniaze prídu, kde skutočne hľadíme na to, ako zohnať finančné prostriedky. Mali by sme byť špecifickejší, keď hovoríme o tom, že odkiaľ prichádza ju finančné prostriedky, čiže nepodporím a nepozmeňujem sa návrh číslo 26, ktorý e, chce dvojnásobniť finančné prostriedky, ktoré by sa vynaložili. Ak nepovieme, že odkiaľ budujeme mať tie finančné prostriedky, tak potom nie sme dôveryhodný. Je to ako keby negociačná taktika na budúci finančný výhľad, to chápem, ale potrebujeme viac dôveryhodnosti, ak povieme, že odkiaľ tie peniaze budeme mať. Pozmeňujúci návrh číslo 9, áno, uznávam, že tu bolo vykonané dobrej práce. Ak sa to neobjaví v rozpočte v P7, tak jednoducho takto pravdepodobne nepodporím. A pozmeňujúci návrh číslo 20, kde sa hovorí o infraštruktúre výskumu a možno, že to je znovu jazyková otázka, ale je tu návrh, tak ako to sa dá vnímať, že finančné prostriedky z FP7 by mali byť minuté na infraštruktúru, na vytváranie výskumných laboratórií a to podľa mňa nie je správny spôsob, ako by sa mali tieto finančné prostriedky vynaložiť. Mali by sme ich skôr venovať do vedy, do výskumu a do tam, kde sa sa máme potrebu dobudovať infraštruktúru, tak na to máme iné fondy. Čiže niekedy sa to dá súľadiť, ale v tomto prípade nie. A ešte jedna poznámka, kde mám trochu problém, ide pozmeňujúci návrh číslo 11. Je to skutočne výborný pozmeňujúci návrh viacerých ohľadov, ale ide tu o vytvorenie spoločného systému na vyhodnocovanie excelencie a hodnotenia výsledkov univerzitného pôsobenia. Nie som si celkom istá, čo to vlastne má byť. Už máme e, správy, ktorými monitorujeme univerzite a na úrovni celosvetového trhu by sme to pravdepodobne mali zosúľadiť e, v rámci európskeho priestora. Čiže nechápem, o čo tu ide. Mali by sme tu mať iba nejaký systém, ktorý by bol celoplošný na úrovni EÚ Neviem, či by to takýmto spôsobom fungovalo, čiže pravdepodobne by sme mali hlasovať o tomto návrhu po častiach, mali by sme to rozdeliť a potom hlasovať po častiach. Ďakujem. Pani kolegyňa Herrera Rentner. Rečnička nemá mikrofón.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 väčšie množstvo pozmeňujúcich návrhov. Som skutočne vďačná za to, že pán Odi akceptoval ten balíček zjednodušenia a takisto akceptoval alebo prijal aj časť usmernení, pokiaľ ide o FP8 e, a zahrnú to do svojej správy. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali určité usmernenie ohľadne toho, že čo vlastne bude FP8. A pokiaľ ide o rozpočet, ako to uviedol jeden z kolegov, o čo sa vlastne usilujeme. Chceme, respektíve nehovoríme, že chceme navýšiť e, výdavky, ale pre nás je dôležitejší výskum ako iné oblasti politiky. A preto vlastne žiadame navýšenie rozpočtu práve do, rozpoč- e, práve do výskumu. Malo by sa to odzrkadliť aj v rozpočte EÚ. A potom máme poz- podobný pozmeňujúci návrh, aj pokiaľ ide o výbor ŠUR. A podľa nás by sme sa mali snažiť e, zohľadniť e, to, že ktorá politika vlastne by mohla kompenzovať navýšenie rozpočtu pre výskum. Viem, že kolegovia v ostatných výboroch žiadajú rovnaký postup v iných oblastiach, ale to, čo my hovoríme, že pre nás je dôležitý výskum, predovšetkým pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európy a preto sme to tam aj zahrnuli vo formu pozmeňujúcich návrhov a preto som skutočne rada, že pán Ody to integroval do svojej správy, respektíve do kompromisného návrhu. Ďakujem pekne. V takom prípade eh, odovzdávam opätovne slovo mm, pánovi spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí tu vystúpili, predovšetkým e, spravodajcom e, jednotlivých politických skupín. E, myslím si, že pán Sutava má pravdu v tom smere, že za každým, keď poukazujeme na vedecké znalosti a vzdelávanie, je dôležité, aby vedecká mentalita bola v celej Európskej únii to súvisí s otázkou e, teritoriality, ktorá bola zrejme, e, zrejme popis, e, zle popísaná v návrhu správy. Ide o to, aby sme zistili, kde máme potenciálnych nositeľov Nobelovej ceny. A preto je dôležité, aby výskum sa konal po celom území Európskej únie trocha e, e, e, ma mrzí, že výbor regio, ktorý mal predložiť svoje stanovisko, nenašiel na to čas. Ja som vychádzal zo štúdie, mm, zo štúdie, ktorá navrhovala teritori- teritorialitu výskumu. Takže vo svojom kompromise uvádzame, že excelence je najdôležitejšia, ale že zároveň treba prepojiť infraštruktúry na celom území únie a treba e, pestovať túto excelenciu, ktorá je podmienkou, nevyhnutným predpokladom toho, aby sme dokázali e, poradiť si s významnými úlohami, ktoré máme pred sebou. Treba hľadať určitú rovnováhu medzi rámcovým programom a štrukturálnymi fondmi, ktoré dostávajú k dispozície členské štáty. Ďakujem eh, pani Matiež za eh, vyjadrenie podpory. Ďakujem za otvorený prístup. Eh, obrane k tomu sa o chvíľu vrátim. Pani Ek, to, čo ste povedali o priemysle, je pravda. Vidíme, že naši priemyselníci nezohrávajú dostatočne významnú úlohu. Je tu problém konzistentného prístupu členských štátov E, e, e, príslušného odvetia a Európskej únie pri optimálnom využívaní všetkých zdrojov, ktoré sú k dispozícii na účel výskumu. Výskum predstavuje zrejme jednu z tých oblastí, kde treba zabezpečiť lepšie využívanie verejných zdrojov. A to súvisí s niektorými dôležitými témami, ktoré sú nevyhnutné na podporu priemyslu. Pokiaľ ide o predstavu zdvojnásobiť príslušný rozpočet, ako to navrhujú niektorí e, poslanci, vieme, že tento rozpočet, rozpočet prepačte, treba zdvojnásobiť. Otázka e, však e, spočíva vo vzťahoch medzi členskými štátmi a úniou. Keď sa pozrieme na rámcový program a štruktúrálne fondy, ako zabezpečiť konzistentnosť pri využívaní viacerých verejných zdrojov? tým, aby sme e, zabezpečili e, lepší európsky základ pre výskum, pretože silný európsky výskum je jedným z predpokladom zvýšenia konkurencieschopnosti Európy. Dokonca, aj keď to nezdvojnásobíme, v každom prípade je to myšlienka, ktorá si zaslúži e, pozornosť. A teraz sa vrátim k problematike obrany E, e, odborníci e, hovoria o tom, že predovšetkým treba sa vyhnúť takej situácii, keď náš kontinent prehrá alebo významne, bude významne zaostávať v oblasti obranného priestoru. Treba vychádzať z ustanovení zmluvy a zabezpečiť, aby v celom rozsahu výskumu a vývoja, obranného výskumu a vývoja, ako aj v oblasti, ktoré je napomedzi medzi civilným a obranným priemyslom, eh, ako treba zabezpečiť eh, pevné základy pre našu činnosť. Do zajtra sa pokúsim e, zabezpečiť e, hlasovanie o tomto návrhu. Odporúčam, aby sme zvážili možnosť vyslať e, e, komisii signál a vyzvať komisiu, aby predložila návrh. Myslím si, že princípy máme na papieri a navrhujem, aby sme pokračovali v našich rokovaniach. Toľko, pán predseda, moje reakcie na poznámky kolegov. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Aj my vám veľmi pekne ďakujem za odvedenú prácu. Takže pripravené zaj... E, zajtra sa bude hlasovať. Dnešné rokovanie je ukončené. Poprosím vás, aby ste promptne opustili túto miestnosť a my začneme e, schôdzu koordinátorov. Ďakujem pekne.